srdečne vás vítam, milí kolegovia, milé kolegyne, na zasadnutí nášho výboru. Včera bol v Belgicku štátny sviatok a preto tento týždeň začíname až dnes. K bodu 1 na našom programu. Na našom programu by som vám rád povedal, že pán Dimas zajtra príde medzi nás e, od 11. do 12.30. Ho máme naplánovaného a bod 6 na našom programe bol stiahnutý. Smernica o kozmetických prípravkoch. To sa presunie na nejaký iný termín. Chcem sa opýtať, či všetci prijímate toto znenie pozmenené znenie nášho programu schôdze. Ak áno, tak takto budeme postupovať. Ja mám aj k dispozícii tlmočenie zo všetkých jazykov okrem estončiny, lotyštiny a malčtiny. Okrem toho tu máme aj televízny štáb z Brém, pardon, z Flámska, ktorí budú sledovať naše zasnutie schôdze. Bude to okrem iného vysielané aj cez internet na stránke parlamentu. Ak nemáte nič proti tomu, tak tento štáb bude sledovať našu schôdzu dnes. Prejdeme teraz k bodu 2. Rád by som pripomenul, že včera, eh, minulý týždeň sa uskutočnil summit v Bruseli, na ktorom sa okrem Lisabonskej zmluvy rokovalo aj o ochrane klímy. Z nášho pohľadu to dopadlo pozitívne v tom zmysle, že 27 členských krajín naďalej sa rozhodlo, že budú podporovať klimatický balíček s tou možnosťou, že Európska únia 30 o 30 zníži svoje emisie do roku 2020, ak aj ostatné krajiny sa pridajú k tomuto úsiliu. To vzhľadom na kodanie veľmi aktuálne. A ďalej pokiaľ ide o financovanie, tento celkový rámec vo výške 100 miliárd eur do roku 2020 bol schválený. Všetci sme si však vypočuli, že konkrétny podiel Európskej únie na tomto financovaní ešte nie je uzavretý čiastočne z taktických dôvodov, čiastočne aj preto, že ešte sú e, rozpory v tom, kto koľko bude financovať z Európsku úniu. Ale dal by som teraz možnosť, aby sme sa vyjadrili aj k téme vycestovania nášho výboru, delegácie nášho výboru do Washingtonu a, vystúpenia našich kolegov v kongrese. Už môžeme povedať, že Európa naďalej je vedúcou silou v oblasti ochrany klímy. Ostatní musia prejaviť zvýšený, zvýšenú angažovanosť aj v oblasti legislatívy, ktorá je potrebná, aj v oblasti konkrétnych záväzkov, ktoré by sme všetci veľmi radi videli o tejto delegácii. Vo štvrtok do poludnia ešte budeme hovoriť podrobnejšie. Teraz prejdem k bodu 3. Zápisnica z 30. septembra, ak nie sú žiadne výhrady. Do konca tejto schôdze tak budeme považovať zápisnicu za schválenú. A prejdeme k samotnému prvému obsahovému bodu nášho programu. Je to výmena názorov s pánom Gertom Dancetom, e, s výkonným riaditeľom Európskej agentúry pre chemické látky, ktorá sídli v Helsinkách. Srdečne vás vítame, pán Dancet, aj vašich kolegov tu na pôde nášho výboru Envy. Legislatíva REACH bola obrovským projektom za bývalé legislatívne obdobie. Niektorí poslanci, ktorí pôsobili v tomto výbore už aj predtým, vložili do tejto iniciatívy obrovské úsilie a veľa energie a je na poslednej schôdzi nášho výboru sme predložili otázku komisii, ktorá sa týka implementácie tejto legislatívy REACH a preto je veľmi vhodné, že vás tu dnes máme a opäť sa môžeme podrobnejšie venovať tejto téme. Vaša agentúra je jednou z najvýznamnejších, ktoré potrebujeme na naplnenie našich úloh a Členovia výboru majú iste veľmi živý záujem o to, ako sa vyvíja vaša práca, na čo sa sústredujete a celkom iste budú klásť otázky v hojnom počte. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, vážení poslanci, veľmi rád využijem túto možnosť, aby som vás poinformovala o pokroku v práci nášho výboru od predchádzajúcich webinárov v júli minulého roka. Na úvod by som rád poďakoval. Chcel by som poďakovať za vašu podporu počas rozpočtového postupu. Naša agentúra potrebuje dostatočné finančné zdroje, aby splnila svoje ciele v budúcom roku. Je to rok, ktorý bude najvýznamnejším zatiaľ z hľadiska implementácie legislatívy REACH. Váš výbor bol iniciátorom procesu, ktorý viedol k schváleniu v prvom čítaní tohto návrhu 22. oktobra. Spoliehame sa na vašu ďalšiu podporu, aby sme zabezpečili, že tento výsledok sa potvrdí aj v druhom čítaní neskôr tento rok. Ďalej ešte osobné poďakovanie najmä Satu Hassi, ktorá je kontaktnou osobou s našou agentúrou za jej zanietenie a podporu za posledné dva roky, ale tiež vašim predchádzajúcim dvom zástupcom v dozornej rade, Bertovi Lambertovi a Aleksandrovi Lambertovi, ktorí boli <clears throat> tiež podporovateľmi tohto procesu. Chceme tiež privítať Gida Sakonyho v našej dozornej rade a pána Helmuta Nassauera, ktorí boli spoluautormi balíčka legislatívy RIČ, ktorý bol vypracovaný pred predchádzajúcom legislatívnom období. Viem, že sú veľmi skúsení, a veľmi radi využívame ich skúsenosti v tom, aby sme sa dokázali vyrovnať s našimi výzvami. Predtým, ako sa pozriem na budúcnosť, rád by som vám pripomenul, aké sú naše povody a ako ďalej sa nám podarilo dostať eh, zakladajúce nariadenie o založení našej agentúry Rieč bolo schválené v roku 2006, získalo širokú podporu na rade aj v parlamente. A potom eh, naša agentúra bola právne zradená v júni 2007 a to bol aj môj prvý pracovný deň v Helsinkách. O rok neskôr, 1. júna 2008, sa e, skupina 35 zamestnancov a zhruba 70 e, dočasných zamestnancov e, pustilo do samotnej práce tejto agentúry a do implementácie tejto legislatívy REACH ten istý deň naša agentúra získala zoznam pre registrácie a registrácie chemických látok. E, začali sme teda veľmi rýchlo. O 6 mesiacov neskôr, 1. decembra 2008, agentúra úspešne uzavrela predbežnú registráciu látok a prijala 2,7 milióna prihlášok. To bolo neočakávaný vysoký počet e, presiahol 20-násobne naše odhady a vyžadovalo si to veľmi usilovnú prácu za nedenie všetkých mojich kolegov. Som na nich veľmi hrdý. Som veľmi hrdý na to, čo sa nám spoločne podarilo dosiahnuť. Naše firmy, ktoré sa chceli usilovať o registráciu svojich látok, boli úspešné. V oktobri 2008 agentúra EK zverejnila prvú verziu eh, kandidátskych látok na registráciu, ktoré predložili pretože sedem členských krajín na ďalšiu kontrolu rizika. V júni 2009 EKA vyslala prvé odporúčania sied, siedmých z týchto 15 látok, ktoré sa týkali povolenia týchto sporných chemických látok nad rámec termínov, ktoré stanovuje legislatíva nariadenia REACH. Isté, že agentúra EK má aj iné oblasti práce Dennodenne firmy z Európy a aj mimo Európy predkladajú zhruba 100 dokumentov našej agentúre a tiež vyhodnocujeme na vedeckej úrovni e, viac ako 5 e, týchto dokumentov. Ďalej sú tu procesy riadenia, povoľovanie, obmedzovania a tiež harmonizované triedenie a označovanie týchto látok. Práve teraz sa snažíme dosiahnuť e, prvé vyhodnotenie tejto iniciatívy a v nadchádzajúcich rokoch sa budeme snažiť vysporiadať e, za návalom práce. Okrem toho, naša agentúra sa podiela aj na práci komisie a tento rok zorganizovala tri výnimočné schôdze v rámci siete, ktoré sa zameriavajú na dohode o spoločnom prístupe, o vyhodnocovaní, obmedzovaní a spoločných e, kritériách v oblasti povolovania látok neodmysliteľnou súčasťou našej práce je rokovanie s výbormi a rôznymi sieťami, ktoré zapájajú členské štáty a organizácie z tohto sektora. Dozorná rada, tri vedecké výbory a, a fórum, ktoré sa zameriava uplatňovania nariadenia REACH a všetky tri siete pravidelne zasadajú v Helsinkách. Tieto schôdze nám pomáhajú vymieňať si najlepšie postupy a zlepšiu koordináciu v celej Európe. Môžu vás uistiť, že je nám potešením vidieť týchto skúsených odborníkov v celej Európe, ako spolupracujú v Helsinkách so spoločným cieľom zlepšiť úroveň chemikálií v celej Európskej únii a zároveň sa snažia dosiahnuť aj ďalšie ciele, ktoré sú zakotvené v nariadení REACH. Agentúra EK okrem toho sa snaží dodržiavať eh, unikátnu politiku, ktorá je namerená na verejnosť eh, a na zastupcov sektora. Organizujeme dve podujatia každoročne, ktoré sú zamierené na eh, organizácie z tohto sektora a ktoré sa sústreďujú na podporu plnenia kritérií. Dokonca preplácame náklady tým firmám, ktoré by sa inak nemohli zúčastniť tohto podujatí. Sústredíme sa aj na transparentnosť a plnenie zodpovednosti, ktoré súvisí s plnením požiadavok týchto registrovaných látok. Snažíme sa zamýšľať pravidelne nad tým, ako by sme mohli plniť požiadavky, ktoré vyplývajú z nariadenia REACH. Každý mesiac odpovedáme zhruba na 600 otázok. Ďalej uverejňujeme rôzne odporúčania, ktoré sú spravidla prekladané do všetkých oficiálnych jazykov. Organizujeme tiež rôzne semináre a školenia. Možno vás zaujíme, že riadenie agentúry EKA uplatňuje nástroje riadenia, ktoré sú veľmi inovatívne a moderné. Podarilo sa nám naplniť túto úlohu, ktorú sme si stanovili a dvor auditorov uzavrel, že agentúra EK pracuje veľmi efektívne v tomto smere. Na požiadanie Európskej komisie agentúra EK tiež prispieva k medzinárodnej činnosti Európskeho spoločenstva na spoločné riadenie chemických látok, najmä na úrovni OECD a iných medzinárodných organizácií, zatiaľ čo zúčastnení aktéry a celý sektor sa zhodujú na tom, že agentúra EKA začala svoju prácu veľmi efektívne a usilovne. Nemali by sme zabúdať, že tie najväčšie výzvy sú ešte stále pred nami a oboznám vás s nimi teraz postupne. Budúci rok e, zrejme bude našim naj, najťažším rokom a príde v časoch, keď ešte stále sa snažíme najímať zhruba 100 nových zamestnancov. Počas roka 2010 sa musíme vysporiadať s desiatkami tisícov dokumentov žiadosti o registrácii látok a miliónov e, položiek, ktoré je potrebné e, zatriediť a označiť koncom roka 2010 musíme splniť eh, lehotu, mm, ktorú, ktoré je nevyhnutné splniť. To je obrovský obnos práce, ktorý ešte nevykonal nikto nikdy na svete. A budeme sa musieť s tým vysporiadať iba v treťom roku nášho fungovania, aj keď ešte nemáme plný stav zamestnancov. Naše technologické vybavenie bude vystavené obrovskému náboru práce a tiež naši zamestnanci budeme sa usilovať, aby všetky dokumenty mohli byť spracované e, v stanovenej lehote, ktoré stanovuje nariadenie REACH. Isté, že my v agentúre EK sme nie, nie sme jediní, ktorí pracujú silovne na tom, aby nariadenie REACH fungovalo. Spolupracujeme na úrovni fóra o výmene informácií. Chceme pripraviť registráciu, označovanie a klasifikáciu chemických látok. Všetci zúčastnení aktéry v týchto fórach musia zdieľať informácie a výsledky svojho úsilia tak, aby sme predišli dvojnásobnému vykonávaniu tých istých činností. Agentúra ECA nemá žiadne konkrétne úlohy v tomto procese, ale na jar sme boli požiadaní viac e, aktívne sa zapájať do tejto E, činnosti, pretože tieto fóra sú takou významnou čin- zložkou implementácie naradenia REACH. Európska komisia na, požiadala našu agentúru, aby spustila e, kampaň informovanosti a táto kampaň už prináša aj výsledky, ale ešte stále firmy musia konať e, veľmi rýchlo, aby pripravili registračné dokumenty. Preto EKA naďalej podporuje aktérov z tohto sektora, napríklad tým, že poskytuje služby hlavným žiadateľom registráciu a tiež poskytuje pomoc a poradenstvo malým firmám eh, v týchto fórach eh, účinných na poradenstvo. 7. decembra sa uskutoční naše najbližšie podujatie a spustíme novú kampaň eh, klasifikácie označovania. Chceme zvyšiť povedomie firiem či už sú aktívnymi účastníkmi týchto fór alebo nie, a najmä v oblasti klasifikácie, označovania, balenia. To sú všetko pravidlá, ktoré boli schválené ešte minulý rok v príprave. Na splnenie týchto lehôd naša agentúra EK neustále obnovuje svoje informačné systémy tak, aby bola schopná spracovať ešte väčšie množstvo žiadosti o registráciu. Okrem toho sa snažíme eh, vyvíjať vedecké nástroje, ktoré nám pomôžu v tom, aby sme ešte efektívnejšie boli schopní vykonávať klasifikáciu a označovanie. Ďalej, čo sa týka látok, ktoré už sú registrované, chceme ich približiť verejnosti. Ešte pred koncom tohto roka sa budeme venovať tomto projektu a bude sa do tejto činnosti zapájať aj dozorná rada našej agentúry. Zároveň si uvedomujeme potrebu chrániť chulostivé informácie, ktoré vkladajú do našu systému firmy. Tieto firmy musia vkladať tieto informácie, pretože to vyplýva z legislatívy REACH. Naša agentúra to vníma veľmi seriózne a investujeme eh, veľké financie do bezpečnostných opatrením a predtým, ako poskytneme niektorým eh, subjektom prístup do našho systému, preverujeme ich dôveryhodnosť. Eh, neustále sa prehlbuje nátlak na našu agentúru. Nepochybne sme začali svoju činnosť eh, veľmi efektívne, ale výzvy, ktoré nás čakajú v roku 2010, sú obrovské. Tieto výzvy však nie sú ešte jediné, ktoré som spomenul zajtra. Váš výbor bude rokovať o novej legislatíve, ktoré sa týka mm, biocidov. Je to nová e, skupina úloh pre našu agentúru, tiež vznikne nový vedecký výbor. Je to zodpovednosť, e, ktorú veľmi radi prevezmeme na svoje plecia, ak budeme mať dostatočné zdroje. E, viem o tom, že v mojej prezentácii nemôžem spomenúť všetko, čo robíme v prospech ochrany zdravia občanov a ochrany životného prostredia. Tiež si uvedomujem, že legislatíva rieč je vašim dieťaťom, tak povedia, a veľmi e, rád by som vám e, povedal, ako dobre sa o toto vaše dieťa staráme. Teda rád by som pozval členov tohto výboru, aby nás prišli navštíviť do Helsing. Vďaka tomu by ste mali možnosť e, presvedčiť sa o tom, čo všetko obnáša naša práca na to, aby sme splnili ciele nariadenia REACH Veľmi rád sa spojím s sekretárom vašho výboru a môžeme zorganizovať eh, konkrétne cesty v prvej polovici 2010. Predtým, ako uzavriem, rád by som sa s vami podelilo moje tri najväčšie obavy, eh, v ktorých potrebujem vašu podporu. Poprvé, moji kolegovia a ja máme pred sebou obrovské výzvy v roku 2010 eh, a nebudeme ešte vedieť ich rozsah pred, tes, až tesne predtým, ako prídu, závisí to od počtu a načasovania žiadosti o registráciu, ktoré budú podané. Odhadujeme, že to môže byť e, až o 300 viac, ako odhaduje komisia. Bude na nás vyvíjaný obrovský nátlak a, to ešte o to väčší, ak firmy budú odkladať e, povinnosť registrácie až na úplne posledný mesiac. Potrebujeme flexibilitu a potrebné zdroje, aby sme sa mohli vysporiadať s týmto návalom práce. väčší žiadosti o registráciu potrebujú väčší príjem, ale možno budeme potrebovať viac zamestnancov na to, aby sme boli schopní vykonať všetku túto prácu. Budeme tiež potrebovať e, vašu podporu e, z hľadiska navýšenia pracovníkov v našej agentúre. Po druhé, táto istá neistota v počte registrácií sa bude týkať aj konkrétnych priorít na rok 2010. Možno sa nám nebude dariť eh, dosahovať pokrok vo všetkých oblastiach a rovnakým tempom počas roka. Dohodol som sa eh, s mojimi kolegami, že na každej schôdzi počas roku 2010 eh, budeme hovoriť o rozsahu prichádzajúcej práce a možno budeme musieť meniť priority, tak aby sme boli schopní plniť termíny, ktoré stanovuje naradenie RIČ. Som veľmi vďačný, že dozorná rada obsahuje aj zástupcov z rady, z komisie aj parlamentu, mm, ktorí sa podielajú na príjmaní rozhodnutí. Potrebujem, aby ste podporili svojich členov v našej dozornej rade, tak aby mohli prijať zodpovedné rozhodnutie. No a po tretie, Máme dva nové termíny budúci rok, ktoré nás čakajú a e, sú osoba oddelení iba jeden mesiac a vyžadujú si také veľké riziko a je s nimi spojená taká neistota, že musíme byť pripravení na všetko. E, rizika môžu byť aj rozporuplné a musíme byť pripravení na všetko. Napriek tomu chceme byť pripravení na to najhoršie, tak aby sme mohli sa vyrovnať so všetkým, čo príde. Avšak e, takýchto prípadoch príprava na e, riziko nie je vždy 100%. Môžem vás e, poprosiť, aby ste pochopili, že nikdy nebudeme 100% schopní čeliť e, všetkému riziku. Legislatíva, ktorú ste by vypracovali, bude fungovať iba, ak budeme všetci spoločnými sílami pracovať, všetci zúčastnení aktéry, všetci, ktorí sú aktívni v oblasti legislatívy, musíme hrať spoločne. Môžem ubezpečiť, že naša agentúra celkom iste sa snaží zo všetkých síl, aby naredenie REACH bolo úspechom, aby sme sa spoločne s našimi partnermi snažili o zlepšený, o lepší svet a lepšiu budúcnosť. Teším sa teraz na náš dialog a na otázky, ktoré nám budete klásť. Ďakujem. Ja, vielen herzlichen Dank. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Myslím si, že myslím, že je jasné, že úloha, ktorú má pred sebou vaša agentúra, je neľahká. Na celom svete nie je žiadny iný systém, ktorý by bol taký pokrokový ako Európska únia. V, tomto, v tejto oblasti sme celkom iste v popredí a my určujeme normy, ktoré bude sledovať potom zvyšok sveta. Sveta môžeme sa len spoločne snažiť, aby sa to všetko podarilo. Bolo zaujímavé vypočuť si, že až 20-násobne ste presiahli odhady, ktoré sa týkajú počty žiadosti o registráciu. To e, naznačuje, aké bude ďalšie štádium tohto procesu, e, teda tie konzultačné fóra, ktoré sa týkajú rokovania s vašimi partnermi o registrácii chemických látok boli vyslovené obavy, či je to časovo reálne splniť do konca budúceho roka. Možno by ste sa mohli neskôr ešte vyjadriť k tejto veci. Pani Jutta Haug prišla práve včas, keď ste hovorili o nákladoch e, a rozpočtových prostriedkoch. Doposiaľ parlament bol veľmi nápomocný, dostali ste podporu. Bolo by zaujímavé počuť si, ako odhadujete sumu poplatkov, ktoré budete potrebovať a aké celkové rozpočtové prostriedky budete potrebovať z nášho rozpočtu. Ako sme očakávali, je tu dlhý zoznam otázok. Máme čas do 17. hodiny, teda zhruba 1,5 hodiny. Dúfam, že nám to bude stačiť. Richard Zeber na 3 minúty a potom ostatní. Nech sa páči, Richard. Ďakujem. Ja chcem chcel poukázať na jeden problém, ktorý súvisí s tlmočením. Zdá sa, že na nemeckom kanáli je nejaký iný jazyk, možno technik by sa na to mohol pozrieť. Hovorili ste veľmi ticho, takže musel som si nasadiť slúchadlá, aby som vás mohol dobre počuť. Ale teraz k samotnej téme. Ďakujeme za vašu prezentáciu, pán riaditeľ. Ako ste už povedali, budúci rok sa dostávame do fázy, ktorej musíme už plniť aj prvé konkrétne lehoty. Vieme, že prvou lehotou je 30. november 2010 na registráciu a to súvisí aj s tým, že ak sa nebudú, eh, nebudú zaregistrované včas chemické látky nebudú sa môcť vyrábať a to môže spôsobiť veľké ťažkosti celému to, tomuto sektoru. A zároveň vieme, tak ako ste povedali, že tieto fóra CIFS ešte nefungujú tak, ako by mali. Ak sa nemýlim, zhruba petina v petine prípadov bol proces kompletne uzavretý na úrovni týchto fór, ktoré súvisia s legislatívou ríče. Čo by bolo možné urobiť, aby sme posunuli vpred tento proces, aby sme nedospeli k situácii, aby malé a stredné podniky napríklad neboli možné včas zaregistrovať svoje látky a potom by museli počítať aj s následkami tohto nedostatku. Myslím si, že aj vykladanie legislatívy súvisí s tým, že termíny sú také tesné, ak sa nemýlim. 20-násobne ehm, ste prekročili odhrávny počet žiadosti o registráciu. Teda aj tu by bolo potrebné zamysliť sa, či takéto tesné vykladanie nariadenia REACH bolo vhodné a praktická ešte jedna otázka. Na to, aby sme celý implementačný proces e, čo najhladšie mohli organizovať budúci rok, aké konkrétne návrhy máte, najmä čo sa týka zlepšenia um, zúčastnených aktérov malých a stredných podnikov, aby boli zakomponované spoločne s vašou agentúrou, s komisiou, s parlamentom, tak aby sme využili e, túto možnosť a zabránili nejakým e, negatívnym dopadom e, na toto odvetvie, teda čo by bolo možné ešte zlepšiť, aké návrhy má vaša agentúra. Ďakujeme. Vezmeme si tri otázky za každým. Teraz Linda McEwan. Um, Ďakujem pekne za túto prezentáciu o práce EKI. Tri otázky. Prvá, prečo sme podcenili počet žiadostí tak hrubo. Povedali ste, že ich bolo o 20 krát viacej. Prečo sa to stalo? Pretože to boli podniky, ktoré, sa zareg- ktoré registrovali a ktoré tak nemali robiť, alebo naozaj iba podcenenie. A po druhé, e, obavy nás mnohých o testoch na e, zvieratách, e, ako to je v kontexte EKI, boli nájdené riešenia, teda, či je to problém a ak áno, aké boli nájdené riešenia. Ďakujem pekne. Helga Kama. Ja, Direktor Danzet, ich beneide Sie nicht um Ihre Aufgabe, äh, denn Sie haben... Pán riaditeľ, vážený pán Jeremy, e, ja si myslím, že toto je veľmi komplexná legislatíva a treba ju aplikovať a už viackrát som povedal, že tu narážame na niektoré ťažkosti. Osobne ma vôbec neprekvapuje, že sú tu tieto ťažkosti, lebo mnohí z nás už počas legislatívneho procesu na ne upozorňovali. Hovorilo sa o tom, že e, je tu jedna obrovská byrokracia a potom teda um, nie len, že tu vzniknú veľké ťažkosti, ale v mnohých krajinách dôjde aj k veľkej záťaži. Možno, že by bolo dobré, keby ste nám trošku konkrétnejšie povedali. E, e, zdá sa vám, že európske podniky vedú, pokiaľ ide o aplikáciu týchto nariadení, spolupracujú, plnia svoje povinnosti. No a po druhé, Eh, už eh, toto tiež bolo spomenuté. Súhlasíte s tým, aby takéto postupy a procedúry, ktoré sú veľmi komplexné a veľmi komplikované, že možno tieto procedúry boli podcenené. A ešte ďalšia otázka, ktorú vám chcem položiť. Hovorili ste nám, budem radšej opatrnejší, Hovorili ste, že budeme mať problémy, hovorili ste o prioritách, o týchto naliehavých programoch a plánoch a čo sa stane v deň X, keď dôjde k naplneniu tejto lehoty a e, tieto jednotlivé témy nebudú uzavreté. Dôjde tu k zákazu výroby alebo aké sú možnosti reagovať na takéto situácie. Tam by som mal rád konkrétnejšie odpovede. No a posledná otázka. E, smernice agentúry, tie som videl a ja osobne som e, malý podnikateľ a musím povedať, že je toho strašne veľa strán. Je predstaviteľné, aby malé a stredné podniky e, toto všetko mohli aplikovať? Je to vôbec priechodné? A máte vo vašej agentúre nejaké plány na to, aby sme tento proces nejakým spôsobom zjednodušili? A potom, posledná veta, často počúvam, že mm, firmy, ktorých sa to týka, tie sa snažia e, skontaktovať s EK, to je možné len cez e-mail, nedá sa telefonovať, na e-mail im nikto celé mesiace neodpoveda a keď odpoveď dostanú nie je dostačujúca, čiže neumožňuje im dať e, nasledujúci krok. A tu nám máme celú sériu úloh, a preto by som rád vedel, ako vy vidíte, ako hodnotíte toto všetko a ako by ste nám mohli v tejto situácii pomôcť. Ďakujem za vaše odpovede. Thank you. Um... Ďakujem. Takže začneme s otázkou pána Zeberta. Áno, eh, Rich neposkytuje údaje a teda podniky sa musia načas zaregistrovať, aby mohli naďalej predávať dané výrobky a úrady v danej krajine musia zabezpečiť, aby iba podniky, ktoré sa zaregistrovali, ostali pôsobiť na trhu. Takže to nie je úlohou EKI. Takže to je jeden, jedna časť mojej odpovede. CEF sa omeškalo a my by sme boli samozrejme radi, keby na konci e, procesu schvalovania, aby prvá lehota registrácie bola predložená o 6 mesiacov. Týchto 6 mesiacov, ktorí ste poskytli vy a rada, boli využité na to, aby to podniky mohli zvládnuť, aby mohli pochopiť, ako môžu e, zrealizovať CIF, pretože často e, sa trochu zaplietli e, v otázkach organizácie CIF, to, že v legislatíve to nie je presne opísané, je to ponechané na odvetvie a v skutočnosti naozaj sme videli rôzne podoby fungovania e, CIF a aj z našich workshopov sme pochopili, že je v záujme odvetvia, aby e, vedelo, ako presne to funguje. No a teraz e, aj k ďalším otázkam, či ešte ostáva čas na eh, to, aby sme spracovali všetky registračné žiadosti. Ja osobne si myslím, že áno. Ale to znamená, že netreba už viac strácať čas a pravdepodobne musíme spraviť viac na to, aby sme eh, dobehli eh, eventuálne stratený čas. A ako to môžeme dosiahnuť? Myslím, že to už robíme rôznymi spôsobmi, napríklad tým, že sme zorganizovali ten workshop, ale čo je ešte dôležitejšie, že sme zorganizovali webináre, čiže semináre na webe, kde vysvetľujeme jednotlivé postupy, ktoré treba uskutočniť predtým, ako môže byť e, dokončená registrácia. Takže začína to identifikáciou látky, e, zhodnúť, z, potreba dohodnúť sa na definícii aké sú potrebné údaje, ako sa môžu e, vymeniať informácie, aký je celkový objem potrebných informácií. Takže my sme spravili viac, ako sa pôvodne plánovalo. A potom sme vypracovali ďalší informatický nástroj. Je to taký uzavretý chatbox, pre už uzavreté registrácie, aby si mohli navzájom pomáhať, pretože netreba opäť e, vymýšľať koleso. Tak sme vybudovali našu agentúru. My sme sa na, učili od ďalších agentúr a preto sa nám to tak rýchlo podarilo. A to môžu robiť aj žiadatelia o registrácie. Môžu sa uh, poučiť od iných alebo pomôcť iným Takže to je úlohou toho fóra, ktoré sme vytvorili, aby e, sa dalo elektronicky klásť otázky a aj elektronicky na tieto otázky zodpovedať. Či môžeme spraviť viac pre malé a stredné podniky? To je vlastne súčasť toho. Malé a stredné podniky väčšinou nie sú hlavnými e, registrátormi do istého stupňa sú súčasťou procesu a potrebujú prístup k údajom, ktoré vlastne vypracovávajú väčšie podniky. Takže ide i o to mať e, spravodlivé pravidlá a úsmernenia e, poskytujú už niektoré základné informácie o tom, ako by mali e, byť vypracované takéto pravidlá, ale naozaj aj tu sa musíme pozrieť na osvedčené postupy v priebehu času niektoré konzorcia už sprístupnili výsledky svojich prác ďalším a myslím, že to je naozaj slubné aj do budúcnosti. A taktiež musíme po prvej e, registračnej lehote sa zamyslieť nad e, budúcou organizáciou systému, pretože čím bude slabší objem a postupom času myslím, že bude čím ďalej tým viac malých a stredných podnikov a tie budú e, potom aj lídrami v tomto procese. A my chceme poskytnúť väčšiu podporu e, v budúcnosti takýmto podnikom. Takže naozaj musíme byť veľmi tvoriví pri poskytovaní takejto podpory. A tým sa dostávam k otázke pána Kramera. Uh, zložité usmernenia. No ja musím povedať, že sú hlavne úplné, preto sú tak objemné, preto je toľko strán, ale nie všetci si to musia prečítať celé. Stačí si prečítať to relevantné usmernenie pre eh, danú oblasť. A preto tie usmernenia sú štrukturované tak, aby sa čitateľ dostal k najrelevantnejšej časti pre jeho podnik alebo pre dané CIF. No a preto si myslím, že usmernenie je prístupnejšie vďaka špecifickým nástrojom, napríklad akési zhrnutie usmernení, potom e, technické e, karty s hlavnými informáciami. Je to teda prístupnejšie pre podniky, ktoré si môžu nájsť relevantné miesto, ktoré potrebujú. Je to akési menu, e, ktoré si nemusíte objednať celé, pretože by vám mohlo uh, prísť zle. Jednoducho si môžete vybrať z tohto menu a my sa snažíme podnikom pomôcť vybrať si to, čo naozaj potrebujú. A potom otázka, prečo sa predbežné registrácie eh, z 20 násobili v porovnaní s odhadmi. Viacerí sa na to pýtali. Myslím, že existuje veľa dôvodov, prečo takýchto predregistrácií bolo 20 krát viac. Niektoré podniky si myslím, že sa nemusia registrovať a že, alebo možno, že také, ktoré e, naopak e, si myslí, že sa zaregistrujú aj za iných a teda, že si e, z toho spravia biznis, že vytvoria rôzne podniky. V našom informatickom systéme a zaregistrujú čo najviac látok, ale nie je možné presúvať takéto predregistrácie z jedného podniku na druhý, takže to je nepochopenie systému a potom taktiež to, že v niektorých prípadoch eh, v legislatíve sa hovorilo, že treba eh, dvojitú registráciu eh, pre niektoré výrobky ale v konečnom dôsledku bude iba jedna e, registrácia pre daný dodavateľský reťazec. No a potom boli e, ďalšie podniky, obchodní, obchodné podniky, ktoré povedali, že obchodujú s mnoho e, s mesami a nevieme presne, z akých látok sa e, skladajú. Takže aby sme si boli istí, zaregistrujeme všetko. No a jasné, že v konečnom dôsledku ich všetky nezaregistrovali, ale predregistrovali, pretože to bolo zadarmo. No a naviac je to tak jednoduché sa vopred e, zaregistrovať, že z toho vyplynulo veľa viac takýchto predregistrácií, ako bolo potrebné. No a keď sme sa my pozreli na všetky predregistrácie a snažili sa uh, pozrieť e, na to, ako to bude vyzerať v roku 2010, tak sme dospeli k záveru, že budeme mať viac žiadostí, ako sme očakávali a preto sme začali odstraňovať všetko, čo nebolo užitočné alebo nadbytočné. Ale napriek tomu sme dospeli k záveru, že nebude viac zaregistrovaných látok do roku 2010, tak ako v porovnaní s tým, čo sme pôvodne odhadovali. Čiže maximálne 9 tisíc, zhruba 9 tisíc látok. A to sa týka tak e, e, konečných výrobkov ako tých, ktoré vstupujú do zloženia. No a komisia odhadovala 20 tisíc na rok 2010, 20 tisíc to je číslo, ktorého sa zatiaľ držíme aj my, pretože C-Formation je teraz oddialené, ale keď sa pozriete aj na náš pracovný program na rok 2010, tak e, máme taktiež scenár e, z 50 tisíc a zo 75 tisíc. Takže máme, tak povediať, tri scenáre a identifikácia e, zdrojov pre jednotlivý scenár je mimoriadne dôležitá. Podľa toho budeme konať. Myslím, že to je vlastne aj to, čo sa pýtal pán Kramer. No ale ešte k tým scenárom. Čo sa týka predregistrácie. Eh, ľudia od nás stále e, žiadajú nový informatický systém pre prípad, keby sa ten súčasný zrútil, čiže akási záchranná sieť. No a e, my sme to nakoniec spravili a pomohlo to, takže aj teraz vypracujeme alternatívny systém, keby e, neočakávane sa náš informatický systém zrútil, tak budeme mať ešte záchranu sieť, a, ktorá zachytí e, tie žiadosti. Určite to bude stať e, pracovnú silu aj peniaze, ale myslím si, že to musíme spraviť, pretože v legislatíve sú jasne stanovené lehoty. No a ešte tá otázka testov na zvieratách prvom rade chceme potvrdiť, že na rozdiel od toho, čo bolo zverejnené v niektorých vedeckých e, publikáciách, my si ešte stále myslíme, že nebude potrebné e, vykonávať viac testov na zvieratách, teda v porovnaní s odhodmi v, e, z doby príjmania legislatívy. My sme už spravili aj zverejnenie v tlači a vysvetlujeme prečo by sa počet testov nemal zvýšiť. Ale zároveň naozaj podporujeme výrazne alternatívne testy, aby sme sa vyhli testom na zvieratách. A teda jedným aspektom našej práce je práve vysvetľovať priemyslu spôsoby, ako sa vyhnúť testoch na zvieratách, takže mali by naozaj výrazne využívať existujúce údaje a vymieňať si ich, ale sú tu aj formy testov uvedzené v prílohe 11 a myslím si, že e, týmto sa taktiež môžeme vyhnúť veľkému počtu testov na zvieratách a možno, ako ste si všimli na webovej stránke, a v našich e, tlačových prehláseniach vždy, keď podnik predsa len e, navrhuje test na zvieratách, my e, uskutočníme vždy verejnú konzultáciu predtým, ako eventuálne schválime takéto nové testy. Ja si teda myslím, že naozaj využívame e, zábezpeky, ktoré ste vy zapracovali do legislatívy. Takže naozaj k tomu pristupujeme mimoriadne pozorne. Ďakujem pekne. Teraz pán Martin Kahn. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi Dansetovi za prezentáciu a zaujímavé odpovede zatiaľ. Ja som bol v malej chemickej firme v mojej oblasti minulý týždeň a oni e, vyrábajú veľmi špecializovanú látku, ktorá sa používa v ropnom priemysle a väčšinou sa vyváža mimo EÚ a e, bude ich to stať e, viacero stoviek tisícov libier na registráciu tejto látky. Majú mnoho e, konkurenčných firiem, ktoré sú založené aj mimo EÚ z veľkej časti a stalo by ich to zisky viacerých rokov Takže chcem sa spýtať, akú radu by ste dali takémuto malému podniku, pretože sa pred vážnym ťažkým rozhodnutím nemajú teraz prostriedky na zaregistrovanie takejto látky. Ehm, myslím, že je to bezpečná látka, ale treba to dokázať registráciou. A teda majú aj konkurentov mimo EÚ, ktorí nepodliehajú takýmto registráciám a nákladom, takže oni ehm, buď zvyšia ceny, alebo nezaregistrujú túto látku. Takže aká by bola vaša rada? Ďakujem, Karl Šmita. Thank you. Ďakujem pekne. Satu Hasi vás zdraví, bohužiaľ nemôže dnes byť prítomná. Najskôr sa chcem spýtať e, na zdroje. Ste povedali, že v roku 2010 e, zamestnáte ďalšiu stovku a chcem sa spýtať, ale koľko z nich sa bude venovať e, hodnoteniu a koľko z nich bude vedeckých expertov, ktorí budú overovať testovacie postupy Takže koľko ľudí by sa venovalo tejto oblasti? Utah Hawk možno povie k tomu presnejšie. My sme, myslím, že schválili navýšenie rozpočtu, ale povedzte, ak potrebujete ešte viac, pretože neviem, či sa dá hovoriť o e, nedostatočných prostriedkoch e, predtým, ako budú známe príjmy z registrácií. Ale ešte ku kandidátskym zoznamom 50 e, látok zatiaľ, ale možno, že tisíc e, splňa požiadavky. Je to dôležité z hľadiska práv spotrebiteľov. Takže prečo je to iba 50 kandidátov zatiaľ? Ako by sa to dalo urýchliť? E, z toho, čo komisia navrhla, iba jedna látka sa e, dostala na zoznam, iba, ale ja si myslím, že ďalšie štyri by splnili aj kritérium PBT. Takže možno e, je to problematické, pretože ak priemysel neposkytne dostatok informácií vám, aby ste sa mohli rozhodnúť, tak možno, že e, by ste ich tam nemali umiestniť vy nemôžete byť trestaní za to, že nemáte dostatočné informácie. A potom vy ste hovorili o tých siedmých látkach, tri vtaláty. A vy ste sa v júni rozhodli, ale komisia zatiaľ ešte neregistrovali. REACH stanovuje lehotu vám, ale nie komisii. Takže eh, aký je to problém podľa vás a kedy očakávate reakciu komisie? ja myslím, že oni túto otázku alternatívu zavreli už v roku 2007, takže ako sa to dá urýchliť? A to isté platí aj pre teda keď tu bola komisia naposledy, tak ja som hovoril o kritériách pre PBT a VPVB a my sme potrebovali ďalšie relevantné informácie, taktiež e, e, čo sa týka e, vzdušných organizmov, nielen vodných. Takže ako by sa dalo pritlačiť na komisiu, aby vypracovali e, naozaj takéto kritéria? A to by bolo z mojej strany všetko. Takže naozaj veľa otázok. Gio Ešte niekoľko slov. Niekoľko slov, lebo táto otázka tu už bola spomenutá, ale vy ste hovorili, že E, vlastne toto bolo dieťa Európskeho parlamentu a chcete nám preukázať, že teda sa staráte o to, aby to bolo pekné dieťa. Myslím si, že vôľa, e, o ktorú ste nám dokázali vo vašom vyjadrení, mi nepripadá skutočne dostačujúca na to, aby ste boli dobrou opatrovkyňou. A prečo? Keď počúvame najmä E, úniu chemického priemyslu, e, ktorá e, nám hovorí, že to nebude možné. 1500 dnes zaregistrovaných voči 9 tisícom, ktoré teda ešte sú už zaregistrované. A mám pocit, že vy ste nás postavili pred hotovú vec, pretože pomer síl je v ich prospech a preto by som bol rád, keby sme na konci nášho stretnutia dostali nejaké usmernenia, aké sú dôležité opatrenia, ktoré si želáte E, zaviesť do praxe, najmä pokiaľ ide o vašu odpoveď na problémy malých a stredných podnikov. Hovorí sa, že oni nemôžu tieto veci zaregistrovať vzhľadom na to, že tu ide o veľmi komplexnú problematiku, ale hovoríte o možnosti, aby sa skontaktovali s tými veľkými e, priemyselnými, chemickými priemyselnými firmami, ale no, tam nám zase hovoria, že to nebude možné, aby sa tieto malé E, podniky takýmto spôsobom registrovali. Takže myslím si, že agentúra by mala presnejšie naznačiť a e, oznámiť tie údaje, ktoré treba zaregistrovať, ako to už povedal aj jeden z mojich kolegov. A ja by som bol rád, keby ste nám mohli e, nejaké také akcie, akcie synergické e, naznačiť, aby sme vedeli, aký je tam pomer síl a aby sme sa vedeli zariadiť. Karl-Heinz Florenz. Karl-Heinz Florenz. Ja. Eh, Herr Generaldirektor, eh, Pán eh, generálny rejiteľ, ak sa vám dobre porozumel, tak malé a stredné podniky sú na vine a agentúra urobila všetko správne ale to veľmi ťažko budem hovoriť svojim voličom, pretože uh, zastupcovia malých stredných podnikov mi hovoria niečo úplne iné. A kolega Karl Heinz má pravdu, keď hovorí, že máme v Európe ambiciózny systém, ktorý sme vybudovali s vedovým, že môže dojť k narušeniu hospodárskej súťaže. Ale zdá sa, že niektorí na toto už zabudli. Chceme síce túto registráciu, nechcem ju odsudovať, ale nemôžu sa vytvárať také komplikované byrokratické prekážky a také zdlhavé postupy, keď potrebujete 1100 strán iba na to, aby ste popísali činnosť vašej agentúry. To nie je len nie v zmysle Lisabonskej zmluvy, ale nie ani v zmysle efektívnej práce. A nechceme takto postupovať v budúcnosti. Myslím si, že prekážky, ktoré existujú, predsa musí mať nejaký pôvod. A ak firmy buď neprekladajú, alebo nemôžu sa posunúť vpred, môže to byť preto, že nemajú k dispozícii informácie, alebo sa boja poskytovať informácie a chápem to veľmi dobre, pretože keď máte malý podnik so 100 zamestnancami a máte veľmi cenné im vedomostné imanie, nemôžete to len tak voľne zverejňovať Mm, to sú často veľmi komplikované látky, ktoré sú veľmi cenným duševným vlastníctvom a musíme zabezpečiť, aby firmy boli motivované poskytovať informácie. Zdá sa, že to tak nie je, pretože podľa mňa informácie, ktoré od nich požadujete, porušujú ich právo na duševné vlastníctvo. Myslím, že v tomto smere by sme mali veľmi opatrní. Horst Schnellhardt, ďalší rečník. Ďakujem pekne. Už som e, začal byť trochu znepokojený, pretože som e, celkom nechápal, v akom poradí sa to bude robiť, ale ďakujem za slovo. Ďakujeme za informácie, ktoré ste nám poskytli. Myslím si, že jedno je jasné, že vybudovanie agentúry ECHA postupuje dobre, ale som eh, dosť prekvapený, akú veľkú odvahu preukazujete, pretože v úvodnom vystúpení ste uviedli, že máte núdzové plány, neviete celkom dobre, koľko, koľko presne dokumentov budete mať eh, nakoniec a, a tvrdíte, že nepotrebujete predlženie lehôd, že sa vám to podarí splniť. To nepochybne vyvoláva otázku, či si skutočne myslíte, že komisia a Parlament potrebujú tiež núdzový plán a možno bude potrebné predlžiť lehoty, pretože ja si myslím, že kvalita musí byť dôležitejšia ako rýchlosť. Potrebujeme jasné výpovede a jasné rady. Myslím si, že tento čas, ktorý je naplánovaný, nebude stačiť, pretože aj dnes to tu už viackrát odznelo. Spolupráca, respektíve ťažkosti, ktoré pociťujú malé stredné firmy v tomto smere Máme celkom jasné informácie z, priamo zo sektora, ktoré hovoria o tom, že dokumenty dostávajú iba v angličtine. Musíme ich e, nechať preložiť. To malý a stredný podnik, ak nemajú náhodou nejakého partnera, s ktorým môžu zdieľať tieto náklady, musia sami na svoje náklady preložiť tento dokument. E, napríklad toto by sme mohli ušetriť tým, že a, mm, konec koncov to, čo ste hovorili už aj vy, aby všetky oficiálne jazyky, aby dokumenty boli prístupné vo všetkých jazykoch e, a nie je to tak. Nie sú dokumenty prístupné vo všetkých jazykoch. Myslím si, že v tomto smere by ste mali e, pozornejšie dbať o to, aby sa zjednodušila záťaž, ktorá je vyvíjana na malé a stredné podniky, pretože to by pomohlo aj v tom, aby sme dodržali lehoty. Inak o tom pochybujem. Myslím si, že Predsa len by sme mali vypracovať aj nejaké núdzové plány pre parlament a komisiu, pretože lehoty nepochybne sú veľmi krátke a nedostatočné, aj keď to možno ťažko priznávate. Ďakujem. Pán Tancer, nech sa páči, odpovedajte. OK, thank you. Let me start off indeed with... Ďakujem, takže začnem prvým konkrétnym príkladom pána Kelagana. Tá malá firma, ktorá vyrába jednu špecifickú látku a vo veľmi globalizovanom, na veľmi globalizovanom ropnom trhu. Naozaj ide o trh, na ktorom sa zúčastňuje aj Európa, takže všetky ostatné podniky by sa taktiež mali zaregistrovať, teda aspoň ja to tak vidím, takže isté zdieľanie nákladov a spolupráca by mala byť. Myslím, že by bolo dobre sa ešte zbližšia pozrieť na tento konkrétny príklad, pretože tak či tak by to možno, že mohlo byť niečo atypické, teda že Eh, možno, že eh, sa to netýka Európy, hovorili ste, že 99% sa vyváža, ale ak aj to 1% ostáva v Európe, tak eh, možno by to bolo otázne, ale mohli by sme sa na to pozrieť. Čo sa týka podpory malých a stredných podnikov všeobecnosti, naozaj chcem zdôrazniť to, že toto väčšinou nie sú hlavní registrátori. Ak áno, tak im samozrejme pomôžeme ak sú vedúcimi e, registrátormi, tak nech sa na nás obratia. Ak nie, tak potom z, e, by, národné úrady by im mali pomôcť, pretože my ich e, zaškolujeme, ale oni majú aj jazykové zračnosti, zručnosti a teda vedia používať aj naše informatické nástroje. Posledné školenie bolo v septembri, teda oni majú pomáhať malým a stredným podnikom to som chcel zdôrazniť. A potom snažíme sa prekladať, e, koľko sa len dá. V nadchádzajúcich mesiacoch preložíme ešte e, viac našich príručiek z oblasti informatiky. Takže aj to by pomohlo. A taktiež som zabudol odpovedať na otázku, či kontaktujeme podniky, ktoré majú problémy. E, od polovice tohto roka Kontaktujeme každú firmu, ktorá má ťažkosti s registráciou priamo, ich, e, im telefonujeme. Takže také firmy, ktoré predložili registráciu a potom sa to nejak zaseklo, takže my ich kontaktujeme. A e, naozaj môžem vám povedať, e, že je to zatiaľ veľmi pozitívna skúsenosť z našej strany. Aj to je určite príspevok z našej strany. No a ešte, čo sa týka e, našich pracovníkov, máme zhruba 100 nových pracovníkov a pokiaľ si pamätám, 25 z nich, čiže štvrtina sa venuje hodnoteniu, teda aspoň sa bude v roku 2010, ale musíte pochopiť aj to, že ďalších 15 až 20. Najskôr sa bude venovať registrácii, až potom hodnoteniu, takže z časti budú budúci rok zaškolení aj pre hodnotenia. Ale dočasne nám musia pomáhať s registráciami a potom o rok neskôr sa môžu venovať hodnoteniu. No a to hodnotenie bude predstavovať najväčšiu pracovnú záťaž od roku 2011. Takže asi takto zaobchádzame s hodnotením. Ehm, ako som povedala, rozpočtové prostriedky sú naďalej znepokojujúce. Ja vám dám vedieť, ak by sa to už nedalo zvládnuť, ale pracujeme samozrejme ehm, s presnými výpočtami a e, naša materská, naše materské generálne riaditeľstvo to asi takisto zblízka sleduje, aby sme vedeli, aké budú naše potreby, ale zároveň aké príjmy z poplatkov budeme mať na pokrytie našich nákladov, pretože naozaj to nie je predvídateľné, nedá sa povedať, kedy tí hlavní registrátori začnú. Potom kandidátsky zoznam. 15 látok je teraz na zozname, hovoríme o ďalších 15 v súčasnosti. Máme samozrejme väčšie kapacity. No ale na, rýchlenie, na urychlenie e, musím povedať, že sme zjednodušili diskusie medzi politikmi, komisiou, členskými krajinami a ďalšími aktérmi, aby mohli spolupracovať v príprave E, takýchto dokumentov na zaradenie látky na kandidátsky zoznam. To sa nám teda podarilo a myslím si, že týmto zabezpečíme aj lepšie rozdelenie práce do budúcnosti. To je náš príspevok z tohto roka. No a potom tie štyri látky, ktoré sa nedostali kvôli nedostatočným informáciám Išlo o informácie o povahe a konkrétnej identifikácii látky a taktiež otázka expozície. Ale bolo mi povedané, že je to iba dočasné odloženie, pretože ide o látky v, v veľkom objeme a registrácia by mala prebehnúť budúci rok, dovtedy by sa nám to malo podariť, takže je to iba menší odklad. Ale pre nás je samozrejme veľmi dôležité, aby sme mali správnu látku s dobrou identifikáciou, až potom ju zaradili na zoznam. Aby nebolo už otázne, či sme správne identifikovali látku to by určite nebol správny postup, keby sme to takto nerobili. No a potom usmernenia pre povolovanie a postup k komisie na vypracovanie prvej verzie takéhoto zoznamu autorizovaných látok. Asi by ste sa mali presnejšie obrátiť na komisiu, prečo dochádza k takému meškaniu Ja myslím, že my chceme, aby to bolo my chceme, aby to bolo rýchle, minimálne tak ako vy. Takže je dôležité, aby sme čo najrychlejšie mali takéto usmernenia. Dúfam, že budú predložené do ďalšej schôdzky s členskými krajinami, ktorá sa zorganizuje ktorá bude organizovaná budúci február. No a potom kritéria pre PBT my príjmame opatrenia na vytvorenie e, vedeckého výboru a ja myslím, že e, túto časť e, nášho príspevku zvládneme. A otázka toho, prečo je iba 1500 alebo 2000 hlavných registrátorov a nie 9000, tak e, ja chcem povedať, že nie je iba 2000 aktívnych CIF. Oveľa viac ich je v súčasnosti, ale e, pracujú iba s časťou tých, ktorí sa predregistrovali Takže zatiaľ ešte nie sú nami všetci. Takže neboli sme ešte formálne informovaní o vytvorení CIF a taktiež to súvisí s tým, že združenie hlavne v ropnom priemysle, robí väčšinu práce pri vypracovaní spisov, ale ešte nerozdelili tieto spisy jednotlivým hlavným registrátorom. Takže CIF už sú, ale hlavný registrátor ešte nie je. No a my sme sa dohodli, že spolu s komisiou sa obratíme na všetky združenia také, ktoré už pracujú s CIF a teda požiadame ich, aby už formálne označili hlavného registrátora a aby umožnili aj ďalším podnikom e, sa zapojiť do tohto konzorcia, aby sme naozaj vedeli presne, koľko CIF e, v súčasnosti e, pôsobí. Dobre, takže Chris Davis teraz ako ďalší rečník. Thank you, Chairman. Thank you, Director. Uh... Ďakujeme pekne, pán predseda, ďakujeme, pán rediteľ. Popísali ste, že naradenie eh, REACH je revolučné. Celkovo ste si to vyžiadalo veľmi usilovnú prácu na podporu. Eh, nariadenie REACH sa podporovať inovácie a z hľadiska životného prostredia, dlhodobú ochranu verejného zdravia a životného prostredia pred vplyvmi niektorých chemických látok. Ja uznávam, že ešte je skoro, ale vy ako riaditeľ máte už nejaké dôkazy o tom, že legislatíva REACH je eh, legislatívou, ktorá bude podporovať inovácie a že sa zameriavať na to, aby škodlivé chemikálie boli stiahnuté z trhu a nahradené inými tak aby sa skutočne dosiahlo to dosiahnutie škodlivých látok z trhu a ich nahradenie látkami, ktoré budú menej škodlivé. Avšak rovnako účinné. Ďakujem. Alois Peterle. za to. E, Ďakujem, vážený pán riaditeľ. Ďakujem vám za vašu prezentáciu a chcem vám poblahoželať k dobrému začiatku vašej činnosti. Keď vás počúvam, spomenul som si na jedného z mojich priateľov, je to chemický inžinier, ktorý pracuje e, v e, vo fabrike na výrobu umelých aróm a on povedal, že každá zložka, ktorú má e, vo svojej skrinke, mala vlastne označenie, že ide o jed. E, a to, čo my vyrábame, e, nemá takéto označenie. To znamená, že my sa zaoberáme veľmi vážnymi vecami a chcem sa vás spýtať nasledovné. Hovoríte o otvorenosti, e, ktorú dokazujete prácou a ja chcem vedieť, do akej miery sa občania zaujímajú o vašu prácu a do akej miery organizácie občianskej občianská spoločnosť sa o vašu prácu zaujímajú? Zaujímajú sa a aké vzťahy s nimi máte? Ďakujem. Euh, madame euh, Gutierrez euh, Cortines. Pani Gutierrez Cortines, vy ste požiadali o slovo. Ďakujem, pani predsednička. E, musím úprimne povedať, teda že ja som bol, hlasovala proti REACH a bolo to aj preto, že moja skupina, aj, aj napriek tomu, že som sa vzdialila od skupinu, pretože tam bolo veľmi veľa nejasností. Napríklad intelektuálne vlastníctvo. Takýto dokument, ktorý má taký obrovský dopad na spoločnosť a ktorý si vyžaduje veľkú zodpovednosť, nemôže nechať takéto témy, pretože tu bola jasná správa o mnohých výskumných strediskách, kde sa hovorilo, že v Európe nemáme dostatočné množstvo toxikológov. A tento dokument jednoducho nebol podporovaný dostatočným množstvom ľudských zdrojov. A preto mi tento program pripadá veľmi nezodpovedný. Ale je to ešte niečo iné, čo ma znepokojuje. A to je skutočné, že vy ste prišli sem a začali ste odpovedať na otázky, ku ktorým sme vás donútili. Keď nejaká organizácia navrhla a schválila REACH, a my dobre vieme, že kto s politickým zanietením tento program presadil, e, vy teraz tam pracujete, ale mňa prekvapuje, že keď tu máme teda e, tieto jednotlivé články a my hovoríme aj o nedostatkoch vo výpočtoch, e, pokiaľ ide o množstvo toxikológov, o skúšky na zvieratách. Hovorí sa, že v budúcnosti budeme potrebovať 54 miliónov zvierat na všetky tieto testy, ktoré budeme potrebovať. A keď si zoberieme tie inovačné e, sily, ktoré skúmajú e, a vlastne robia pokusy na zvieratách. Chcem sa spýtať, kto bude zodpovedný za to, ak sa toto všetko nepodarí? Kto sa bude zodpovedať pred podnikmi, ak sa to neuzavrie na čas? Kto bude zodpovedný pred podnikmi, ktoré budú musieť z tohto dôvodu byť zatvorené? My tu máme politický systém, kde e, komisia vôbec nie je zodpovedná za svoje činy. A to ma skutočne znepokojuje my im musíme týmto pánom jasne povedať, eh, obráťme sa na spravodlivosť a hľadajme nový typ odpovedí, kde by sa mohli vypočuť aj občania, aby sme napravili zle pripravenú a prijatú legislatívu. Je tu niekto zodpovedný, napríklad pokiaľ ide o reklamácie? Vieme, že mnohé podniky budú mať problémy s aplikáciou a implementáciou ríču. Čo sa bude s nimi robiť po druhé? Už sa už niekto bral do úvahy množstvo firiem, ktoré z tohoto dôvodu opustia Európu? To je všetko. Ďakujem. Pardon, ešte nie. Čo si myslíte o moratóriu, e, o, o ktorom sa tu hovorí? Madame Klaas, la parole. Ja, vielen Dank. Um, Christina... Pani Klaas, ďakujeme. Kristina Gutierrez poukázala na to, že aj problémy, o ktorých sme už hovorili v minulosti, ešte stále pretrvávajú, pokiaľ ide o to, u koho sa stiažujú občania. Celkom iste u nás, e, priamo u nás, firmy, ktoré majú problémy e, pri registrácii a tiež problémy e, s byrokratickou záťažou a s nákladmi. Toto sú témy, o ktorých sme vtedy diskutovali a nepoľavíme Budeme sa naďalej vrtať v týchto ranách a budeme klásť otázky. Uviedli ste, že sa musíte vysporiadať s obrovským návalom práce a počítate s ním aj do budúcnosti, ale nepovedali ste, že chcete požiadať o navýšenie finančnej podpory, aj keď pán predseda už naznačil, že prišla spravodajkyňa pre rozpočet. Chcem sa opýtať, môžete už odhadnúť, že naplánované poplatky budú stačiť na pokrytie potrieb. Myslím, že to by bolo zaujímavé e, počuť, či je potrebné navýšiť e, rozpočtové prostriedky pre vaše účely, alebo či je potrebné nejakým spôsobom aktivovať e, navýšenie prostriedkov z rozpočtu. Mm, ďalšia otázka, ktorá sa týka spolupráce s členskými štátmi. Pôsobíte v mnohých výboroch, ktoré ste obsadili postupne. Chcem sa opýtať, po roku fungovania je to efektívne, užitočné, alebo je to skôr komplikované a e, stiažuje to iba celú situáciu, toto pôsobenie vo výboroch. Tiež ste spomenuli, že máte novú úlohu, ktorá vás čaká. A je to otázka, ktorá sa týka biocidov bola agentúra ECHA zakomponovaná do návrhu komisie, ktorý máme teraz na stole, ktorý sa týka naredenia o biocidoch. Ste nepochybne ešte mladý orgán, ale už zo svojich vlastných skúseností môžete hovoriť o tomto nariadení. Bolo by užitočné, eh, keby ste nám mohli povedať o vašich skúsenostiach v tomto smere demander à Monsieur de bien vouloir euh, répondre à ce. Pán Danser, prosím, odpovedzte na toto kolo otázok. Thank you. Promote innovation. Ďakujem. Podpora inovácií najmä v prípade látok, ktoré sú veľmi významné. Už teraz máme náznaky, že firmy e, sa už angažujú v oblasti toho, aby sa dostali na kandidátsky zoznam. Teda e, priamo na trhu sa bude jasne ukazovať, e, či tieto látky, týchto 15 látok sa využíva alebo nie. Okrem toho mám informácie, že v mnohých prípadoch firmy už sú, majú náskoch pred možnou autori- možným povolením a už eh, rozmýšľajú o tom, ako môžu nahradiť tieto látky, ktoré budú zakázané. Myslím si, že už eh, zaznamenávame pozitívny vývoj v tomto smere. Teda tieto nástroje už ukazujú pozitívne výsledky. Okrem toho eh, dostávame množstvo žiadostí o registráciu nových látok aj v týchto neľakých časoch Firmy naďalej predkladajú žiadosti o registráciu nových látok, ktoré sa budú prinašať na trh. Teda v tomto smere nariadenie REACH podporuje inovácie podľa môjho názoru. Ako je zapojená občianská spoločnosť do tohto úsilia? Je zapojená mnohými rôznymi spôsobmi Máme mnoho prípadov, v ktorých prebiehajú e, verejné pripomienkové konania. Už som spomenul e, testovanie na zvieratách, ale aj keď e, uvedieme nejakú látku na zoznam kandidátsky zoznam v oblasti budúcich obmedzení, teda je mnoho prípadov, kde sa verejnosť môže zúčastňovať tohto procesu a vyjadriť svoje názory. Okrem toho máme aj politiku zúčastnených strán, to znamená, že môžeme vyvodiť dôsledky skonaní firiem, ktoré e, zastupujú širokú verejnosť. Tiež zverejňujeme a budeme naďalej zverejňovať informácie, ktoré chceme zhromaždiť procese registrácie začneme koncom tohto roka, ale najmä sa tomu budeme venovať v budúcich rokoch, keď získame obrovské množstvo informácií o látkach, ktoré teraz sú bežne využívané na trhu. A spotrebitelia a organizácie budú môcť využívať tieto informácie. Ďalšia otázka sa týkala toho, či budeme mať dostatočné pokrytie s poplatkou. Myslím si, že v tejto chvíli nie je dôvod, aby sme pochybovali, že poplatky nebudú dostatočné. Ide o to, že získavame o mnoho nižšie poplatky, ako sme pôvodne odhadovali, pretože máme menej registrácií z podnikov, ktoré už boli zaregistrované v tejto chvíli, ale isté, že očakávame v budúcnosti navýšenie týchto poplatkov eh, koncov budúceho roka, teda zhruba v čase uplynutia lehoty. To, či lehotu môžu splniť eh, firmy, eh, táto otázka sa opakuje neustále. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby firmy mali veľmi jasne stanovenú lehotu v budúcnosti. Mala by to byť lehota, ktorá sa nebude neustále presúvať, len čo sa objaví nejaký problém. Je dôležité, aby predvedeli, aby boli pripravení na takúto lehotu, aby sa mohli skutočne usilovať, aby mali dostatok času na to splniť požiadavky, ktoré vyplývajú z legislatívy. Myslím si, že vytvorili sme e, dostatočné možnosti tento rok, aby sme presvedčili každého v Európe, aby sa pridal k tomuto procesu a pripravil dokumenty. Myslím si, že je dôležité, aby sme nestratili túto príležitosť a aby sme nepresúvali túto lehotu, ktorá bola stanovená. Isté, že je na vás zvážiť, či je potrebné, aby ste aj vy mali svoj vlastný núdzový plán. My celkom iste takýto potrebujeme a pripravujeme ho už usilovne. Ďalej, pokiaľ ide o biocídne látky, Naša agentúra ECHA je ochotná v budúcnosti pracovať na biocidných látkach. V tejto chvíli máme dotácie iba pre konkrétne projekty. Nezískali sme žiadne ďalšie prostriedky na žiadnej iniciatívy okrem naredenia REACH. Avšak e, už sme sa snažili pôsobiť aj v iných oblastiach, ale aby sme sa mohli rozsiahlejšie venovať príprave um, otázok biocídov, veľmi by sme si cenili, keby sme mohli čo najskôr začať pracovať na procese integrácie biocidov do skupiny našich chemických látok. Ďalej spolupráca v, medzi členskými štátmi. Myslím si, že Mm, doposiaľ spolupráca prebiehala vynikajúco. E, v podstate musíme pracovať spoločne s členskými štátmi, napríklad v oblasti podpory a pomoci malým stredným podnikom. A to je práve jeden z dôvodov, prečo im poskytujeme túto pomoc, ale členské štáty tiež musia odvieť svoju prácu v prípade naradenia RIČ. Teda ich orgány musia tiež odvieť svoju prácu a väčšina z tejto práce ešte nebola vykonaná. Vyhodnocovanie obsahu to je tá najkomplexnejšia časť ich práce. My sa snažíme zo všetkých síl pomôcť im vytvárať kapacity a zabezpečiť, aby nestratili zdroje, ktoré im vyplynuli z predchádzajúcej legislatívy tak, aby mohli splniť požiadavky na riadenie RIČ. Okrem toho potrebujú aj významné zdroje na to, aby splnili tieto požiadavky. My sa snažíme pomôcť im a pripraviť tieto dokumenty. Plnenie sa však podarí iba ak bude fungovať prepojenie s príslušným orgánom v členskom štáte. Teda v tomto smere je skutočne kľúčová spolupráca. Doposiaľ naše skúsenosti sú pozitívne. Ďakujem. Direktor. Ďakujem, pán riaditeľ. A, pardon, teraz dám slovo. Chris Davis. Pán predse, pani predsedajúca, možno by vás to zaujímalo sa dozvedieť, že prezident Českej republiky práve podpísal Lisabonskú zmluvu. Chris, To je dobrá správa, Chris. Očakávaná, ale dobrá napriek tomu. Pani François Grostet, nech sa páči. Ďakujem. Nazdávam sa, pán riaditeľ, že ja sa vrátim k niektorým veciam, ktoré tu už odzneli. Myslím si, že je dôležité, aby sme trvali na pripomínaní ťažkosti, s ktorými sa boríme. Pri prijatí ríču sme nechceli vytvoriť časovanú bombu. Práve naopak je dôležité, aby sme prijali také opatrenia, aby sa ríč nestal časovanou bombou. Keď hovoríme o veľkých chemických firmách a podnikoch, veľkých spoločnostiach, tie nám vysvetľujú, aké ťažkosti majú oni. Oni nespochybňujú e, ciele tohto ríču, a ktoré treba dosiahnuť, ale boria sa s potrebami a potrebujú e, nových zamestnancov na veľmi vysokej úrovni, ktorí by sa zaoberali len týmito témami registrácie e, ríču. A keď zažívame ekonomickú krízu, tak si môžeme položiť otázku, že či financovanie, ktoré tieto spoločnosti musia venovať na e, aplikáciu ríču, či tieto financie by neboli užitočnejšie na iných miestach. To isté platie aj pre malé a stredné podniky, pretože som mala príležitosť hovoriť s veľkými spoločnosťami, ktoré mi hovoria, že robia všetko, aby pomohli malým podnikom, ale nedokážu všetky rešpektovať ríč v tých stanovených lehotách. Keď nám hovoríte samozrejme s dobrou vôľou, ja o tom vôbec nepochybujem, keď nám hovoríte, že my sme e, pripravili spôsoby, ako pomôcť, asistovať, priama pomoc vašej agentúry. Dobre, v poriadku, každý členský štát má svoju vlastnú asistenciu, ale keď sa obrátime na tieto národné helpdesky, tak v skutočnosti sú to operátori, ktorí e, nám dávajú len právne referencie. Vy by ste sa mali ob, e, odvolať na článok X, odsek 2, riadok Y a tak ďalej a vôbec neposkytujú operačnú pomoc. To znamená, že naše podniky, naše malé a stredné podniky nemajú žiadnu pomoc. A ja sa obávam, že všetky nástroje, ktoré chceme zaviesť do života, sú príliš technokratické a nie sú dostatočne konkrétne na to, aby skutočne e, dali odpoveď na potreby a žiadosti týchto firiem. Myslím si, že je to veľmi komplikované a navyše tu máme kontext ekonomickej krízy, kde E, snahy našich malých a stredných podnikov je hľadať trhy a prežiť. Niektoré z nich musia e, hľadať spôsoby, ako prežiť. A teraz im ešte e, oveľa, teraz im ešte výrazne zhoršujeme fungovanie práve týmito opatreniami určenými na aplikáciu programu REACH. Ja súhlasím, že treba rešpektovať lehoty, to je princíp, to je jasné, ale aj tak si myslím, že je potrebné byť dostatočne pružný a brať do úvahy súčasný kontext, aby sme jednoducho ne, neuškrtili naše firmy, lebo potom už nebudeme, mať, e, nebudeme potrebovať tieto registrácie. Ďakujem. Pani Jutta Haug. Ja, vielen Dank. Ähm, Ďakujem pekne. Ja som e, nechcela sa vôbec zapájať do tejto diskusie, ale keď počúvam e, kolegyne a kolegov, e, tak si kladiem otázku, kde boli, keď sme schváľovali nariadenie RIČ, pretože to bolo ešte v minulom legislatívnom období. A teraz už platí tento zákon a chcem požiadať, chcem pripomenúť všetkým kolegom, že väčšinová politická skupina v minulom dobi bola rovnaká ako teraz. Teda EPP bola aj vtedy najväčšou skupinou a veľmi podporovala túto legislatívu REACH, teda spolu pripravovala tento dokument. To som chcela povedať ako prvé. Po druhé, Európsky parlament je spolulegislátorom a keď hovorím spolu, tak vieme, že druhá časť v tejto iniciatíve je rada. A rada tiež mala možnosť určovať obsah tohto nariadenia na rade. Bola väčšina všetkých členských štátov orientovaná skôr pravicovo, teda bola zo skupiny EPP. Také toto bolo a pán Dancet ako riaditeľ agentúry ECHA, ktorá to všetko pripravila, teraz je riaditeľom a hovoriť teraz, že my sme chceli pôvodne niečo iné a nechceli sme to takto. Myslím, že to nie je veľmi prínosné. Ja by som bola rada, keby sa kolegyne a kolegovia pozreli na to, čo presne robí rada s agentúrou ECHA, pretože oni vyškrtali všetky rozpočtové prostriedky pre túto agentúru. Karol Šider povedal, áno, podarilo sa nám to v prvom čítaní rozpočtu vyčleniť prostriedky, ktoré komisia naplánovala pre agentúru ECHA, plus tie tzv vyčlenené prídavky, príjmy, tiež vyčleniť tejto agentúre. Podarilo sa nám to, sme všetci radi, ale vieme, že v budúcom rozpočtovom roku budeme mať na stole rovnaký problém. A v tejto chvíli môžem požiadať všetkých kolegov a kolegyne. Je škoda, že to už nie je Karlheim Florence, pretože e, to ma nahnevalo najviac, čo on povedal, pretože on mal predsa možnosť e, rokovať eh, s jednotlivými zástupcami rady, aby uznali, že agentúra ECHA potrebuje dostatočné finančné zdroje na svoju prácu. Aj komisia to musí uznať a nie, aby ECHA musela vždy nejako doplnkovo žiadať o podporu. Chápem, keď pani Klas povie, aká je situácia v oblasti biocidov, boli by sme radi, ehm, aby agentúra ECHA pôsobila v tomto smere, ale vieme, že keď sme vytvorili agentúru s istou štruktúrou, Mm, je to predsa základ všetkej činnosti, ktorú má agentúra ECHA. Isté, že opäť je to legislatívny akt. Pričleniť agentúre ECHA ďalšiu úlohu, to nemôžeme len tak mimochodom urobiť. Musí to byť podporené aj v rozpočte, v rozpočte a môžeme skutočne iba vyzvať všetkých kolegov, ktorí majú potreby niečo zlepšiť, aby sa konkrétne angažovali, aby oslovovali radu. A môžem ešte raz povedať, že členské štáty, každý jeden z nich majú isté povinnosti a aby my a naše firmy sme sa vedeli vysporiadať s nariadením REACH. Viem, že by som nemala to ponímať až tak emocionálne, mala by som byť skôr kľudná. Podarilo sa nám presadiť to, čo sme chceli v rozpočte, ale Niekedy skutočne nechápem svojich kolegov. Som iba zastupujúcou členkou tohto výboru. A včera napríklad som rokovala s viacerými dozemi rady rôznymi radami chemických podnikov a vypočula som si e, dosť konkrétnu kritiku. Aj to by bolo potrebné povedať. Ja plus de question avant... Ešte už nie je viac otázok a ja by som, pán riaditeľ, s vašim dovolením ešte jednu položila. Chcela by som e, sa vrátiť k tomu, čo pani Hauk povedala a zdieľam jej stanovisko, e, pretože treba chápať ťažkosti podnikov, ale rovnako treba e, pripomenúť význam tohto textu, význam pre našich občanov, verejné zdravotníctvo, pre E, úspory, ktoré to môže spôsobiť vo verejnom zdravotníctve a takisto aj e, výhody, ktoré to môže priniesť v oblasti náhradných výrobkov. Takže mm, čo budeme potrebovať, aby sme mohli e, odpovedať na tie požiadavky, ktoré nám vyplývajú, aby sme splnili vašu misiu. A teda, ako chcete splniť vašu úlohu? Thank you for this, uh, these words. Ďakujem za vaše slova. I, I think we have... Tu máme niekoľko rôznych názorov, pokiaľ ide o podporu podnikov, ale rád by som v tejto chvíli pripomenul, že tu máme e, zástupcov, ktorí nás tu počúvajú. My sme agentúra, ktorá pracuje e, ruka v ruke s podnikmi, s priemyslom. My každodenne e, s týmito podnikmi sme e, v kontakte. Každé dva týždne hovoríme o pokrokoch, ktoré dosiahli. Žiadna iná agentúra nemá takéto kontakty pravidelné a nesnaží sa pochopiť potreby priemyslu. Aplikujeme veľké množstvo zdrojov Snažíme sa pomôcť e, firmám e, pri vývoji technologických e, nástrojov, pokiaľ ide o informačné technológie. Pripravujeme manuály, pripomienkujeme manuály jednotlivých firiem a celého chemického priemyslu a snažíme sa v maximálnej možnej miere týmto firmám pomôcť. Samozrejme, to znamená, že my E, máme kontakty aj s organizáciami, malými a strednými podnikmi, ktorí pravidelne sú prizývaní na naše schôdze. My ich chceme skutočne vypočuť v tej najväčšej možnej miere. A teraz je naozaj ťažké nájsť niektoré body, kde by sme mohli e, dať ešte viac. Chápem však, že ekonomická situácia je zložitá. Nebola ľahká v poslednom období a všetko toto samozrejme viedlo k tomu, že došlo k strate času a my sa teraz snažíme tento čas e, získať späť. E, snažíme sa byť proaktívni, snažíme sa dávať nové prvky, nové nástroje, aby sa tieto témy jednoducho mohli uzavrieť. E, my môžeme mať ešte viac kontaktov s jednotlivými asociáciami. E, my sme napísali, napíšeme všetkým asociáciám, aby aj malé a stredné podniky mali spravodlivý a správny prístup k tým údajom, e, ktoré zhromažďujú jednotlivé veľké konzorciá. Pokiaľ ide o národné texty, my sa snažíme vysvetľovať, že pripravujeme ďalšie texty na budúci mesiac. Máme v, naš, v našej agentúre stretnutie s týmito národnými e, zodpovednými orgánmi a chceme ešte vidieť, ako môžeme byť konkrétnejšie, ako môžeme viac pomôcť, ako môžu oni konkrétnejšie odpovedať na otázky, ktoré dostávajú. No a otázky, ktoré E, na ktoré na národnej úrovni nevedia zodpovedať, tak mali by ich poslať nám a my by sme, my na ne budeme odpovedať. Ak tu ide o právne otázky a týkajú sa e, interpretácie ríču, tak my sa obrátime na komisára a požiadame ho o pomoc pri riešení takejto situácie čo najskôr. Myslím si, že som tým zodpovedal na otázky, ktoré mi boli adresované a ešte pokiaľ ide o in intelektuálne vlastníctvo. E, v tomto kontexte budeme chrániť intelektuálne práva, e, myslím tým na jednotlivé legislatívne možnosti. Chceme maximálne rešpektovať bezpečnosť, no a v tomto zmysle nešetríme úsilím a robíme všetko preto, aby bol náš systém vždy e, čistý, aby tam neboli žiadne prieniky zvonka. Ďakujem. Áno, ďakujem, pán Dancač, za vaše kompletné e, odpovede na mnohé otázky, ktoré tu na vašu adresu zazneli. Vidíte, že náš výbor má skutočne veľký záujem o prácu vašej agentúry a s Gvidom Sakonim, Hartmutom Nassauerom. Tu máme také dva kontakty, ktoré sú takým ohnívkom, e, ktoré nás s vami spája. My sme si zapísali do Notesa vaše poznanie, aby sme sa zozna- vaše pozvanie, aby sme sa zoznámili s prácou na mieste. Samozrejme, že táto ponuka bude v krátkej dobe e, skonkretizovaná. Gratulujem vám. Myslím si, že e, životné prostredie je veľmi dôležitou e, politikou v rámci EÚ. Ďakujem vám a do skorého videnia buď tu, alebo vo vašej agentúre. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu dem Punkt 5 der Tag. Ďakujem, drahí kolegovia. No a teraz prejdeme k bodu číslo 5 my sme si pozvali ďalšiu veľmi dôležitú agentúru. Wo ist sie? Und zwar an die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen. Ide tu o agentúru pre životné prostredie, ktorá sídli v Kodani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 It's just been announced, so uh, it's in a diet, it's in a document. So at the Arctic Council, it will be put on the table. But there's no. Okay. Ja, ich darf ganz herzlich... Dobre, takže dovolte mi, aby som medzi nami privítal výkonnú riaditeľku agentúry pre životné prostredie Jacqueline McGlade a jej zamestnancov. Vítajte v našom parlamentnom výbore, pán Fan Holcmik, ktorý je náhradníkom v správnej rade a menovan, menoval ho Európsky parlament. Pani Megleit, vo vašej agentúre máte možnosť dať nám tie správne informácie, ktoré potrebujeme, pokiaľ ide o ochranu klímy, znečisťovanie atmosféry, leteckej bezpečnosti a takto môžeme dostať viacero údajov. O niekoľko týždňov sa bude konať e, Kodaňská konferencia, no a my skutočne sme veľmi, budeme veľmi radi, keď nám pomôžete pri infraštruktúre v Kodani tak, aby táto gigantická konferencia bola úspešná. My máme skutočne záujem na tom, aby ste nám tu porozprávali o prácach vašej agentúry, ako sa vyvíja, aké sú vaše hlavné problémy, ako sme byť nápomocní. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi veľkou cťou byť tu medzi vami. Mnohých z vás poznám aj osobne ako priateľov. Chcem vás všetkých pozdraviť a teším sa na úzku spoluprácu s vašim výborom, najmä s tými z vás, ktorí boli znovu zvolení a celkom ste môžeme nadviazať aj nové priateľstvá s novými poslancami tohto parlamentu a členmi tohto výboru. Mm, pre tých z vás, ktorí poznáte respektíve nepoznáte našu agentúru, by som rada priblížila našu misiu, pretože je to v zakladajúcom nariadení a pôsobenie tejto agentúry bolo popísané e, takým spôsobom, že mm, vhodne popisuje našu prácu. sa na, zameriavame sa na udržateľný rozvoj, na zlepšenie situácie životného prostredia v Európe, výrazné zlepšenie a tiež e, na vypracovanie dôveryhodných informácií pre legislatívne orgány a verejnosť v Európe, aby sme zvyšili povedomie o životnom prostredí v Európe a aby sa to odzrkadlilo aj na hospodárstvo v Európe. Teda kladieme veľký dôraz aj na parlament, neustále spolupracujeme s parlamentom a od samotného počiatku mám tu napokon aj dnes zamestnancov, ktorí sú skôr v pozadí a sedia um, v kúte miestnosti celkom iste budete mať možnosť osloviť eh, prostredníctvom nich priama, priamo aj mňa a môžeme potom diskutovať eh, aj s jednotlivými spravodajcami. Rada by som sa vyjadrila najmä k dvom hlavným oblastiam. Mm, prvá sa bude týkať klimatických zmien a blížiaci sa konferencie v Kodani a druhá bude o našej eh, správe o životnom prostredí, ktorú by som chcela zdôrazniť a myslím si, že je dôležitým, dôležitou zložkou balíčka v programe na podporu životného prostredia. Teda na toto by som sa chcela sústrediť v mojom príspevku. Máme ešte pred sebou 42 dní, to už nie je veľmi dlho. Schôdza v Barcelone práve prebieha a myslím si, že mm, uznesenie, ktoré ste vypracovali, je uznesenie, ktoré si zaslúži ocenenie, pretože je namierené správnym smerom, ale predsa len očakávame, že ešte je pred nami mnoho práce. Na čo sa my teda sústredujeme v tomto širokom spektre schôdzi, dohovorov a informácií? My sme poverení poskytovaním dôveryhodných informácií o vplyvoch e, politik na zmiernenie vplyvu klimatických zmien. Pravidelne prekladáme správy a to je dôležité, pretože na to, aby Európske spoločenstvo mohlo splniť e, E, svoje záväzky, ktoré sa týkajú e, monitorovania, vyplývajú z medzinárodných záväzkov. Vypracujeme výročnú správu o životnom prostredí, predkladáme to príslušnému výboru, ktorý, ktorého portfólio súvisí s dohovorom o jesenom životnom prostredí. Sústredujeme sa na Eh, informácie napríklad o tom, že emisie z skleníkových plynov eh, klesajú už štvrtý rok v Európskej únii. Niektorí tvrdia, že je to dôsledok eh, recesie a hospodárskej krízy. Nie, nie je. je to, sú skutočne systematické níže, zníženie týchto emisí skleníkových plynov. Teda v auguste 2009 bola situácia konkrétne taká, že zhruba 10,7 bola táto úroveň nižšia ako v porovnaní s rokom 1990. Eh, eh, zdieľame riziko spoločne a 15 členov EÚ sa musí eh, držať úrovne 10 a ostatné krajiny 17 Toto sú iba také orientačné údaje, dialógy ešte stále prebiehajú, teda naše emisie skleníkových plynov teraz predstavujú zhruba 10,5 v celkového globálneho množstva. Teda isté, že neustále počujeme, že Európa nemôže byť osamotená v tomto úsilí. Naša správa však zdôrazňuje, že Európa si stanovila veľmi prísne ciele a snaží sa e, dosiahnuť ich a možno aj presiahnuť tieto ciele. Rada by som sa vyjadrila možno teraz k niečomu, čo ľudia lepšie pochopia emisie na osobu. Mm, toto je ešte zaražajúcejšie, pretože za posledných 17 rokov od roku 1990 do roku 2007 sme znížili priemerné emisie na obyvateľa z 11,8 na 10,2 tón CO2. Ekvivalentu CO2 je to e, vysoko nad náš cieľ, to je 4 tóny a celosvetovo priemeru, ktorý je 7 tón. Celkom iste ešte máme pred sebou dlhú prácu, ale už sme na dobrej ceste na to, aby sme dosiahli, dosiahli výrazné zníženie emisí skleníkových plynov. A priemer 15 tón to je ekvivalent eh, emisí na osobu v rozvojových krajinách. Teda sme na správnej ceste a znižujeme eh, neustále svoje emisie. 79 až 80 týchto emisí produkuje doprava. Máme pred sebou veľa práce vo výbore pre dopravu a v celom odvetvi dopravy. Iba pre vašu informáciu, medzinárodná e, letecká námorná doprava e, tiež zrastla. Je to e, údaj 6 z roka 2007. Naša ďalšia správa sa týka trendov a výhľadov na emisie skleníkových plynov eh, budu- do budúcnosti. Keď sme eh, začali zhromažďovať údaje, myslím si, že tento prístup bol negatívnejší. Zdali sa nám, že záväzky z Kyoto sú veľmi vzdialené, ale teraz eh, sme sa dostali na úroveň, že 10 z 15 členských štátov pravdepodobne splní svoje ciele z Kyoto z roku 2000. A teraz v roku 2009, budúci týždeň, 12. novembra, e, spustíme e, tento projekt a zdá sa, že bude jasné, že všetky naše krajiny okrem jednej splnia e, tieto ciele. Teda zabezpečíme to, aby ste by ako prví získali kopie tejto správy. Je to veľmi dôležité, pretože teraz Európa môže povedať, že splnila svoje záväzky. Okrem toho sme vytvorili aj internetové možnosti, kde sa môžete presvedčiť, e, aké sú zdroje emisí CO2 a môžete sa oboznať s podrobnosťami. Okrem toho sme zašli ešte ďalej. Mnohí z vás e, už e, sa presviečajú o tom, že klimatické zmeny už zašiahli aj váš región. Chceme sa zamyslieť nad konkrétnymi dopadmi klimatických zmien. Máme niekoľko ukazovateľov. Mm, vypracovali sme správu o Alpách a tam sú dosť zdrvujúce údaje o tom, že dochádza k výrazným zmenám nielen pokiaľ ide o rozsah ľadovcov, ale tiež biodiverzita, e, vodné zdroje a to, ako očakávame, že tento región zareaguje na výzvy e, zmeny v oblasti zdrojov. Boli sme svedkami toho, že globálna, teplota, priemerná teplota na svete sa zvýšila o 0,8 stupňa Celzia. Je to však odlišné v jednotlivých regiónoch. V Európe sme zaznamenali ešte vyššie zvýšenie a v oblasti arktického regiónu je to ešte dvojnásobne vyššie ako na svetovej úrovni. Keď chceme dosiahnuť cieľ 2 stupňov Celzia a Európa teraz je už takmer na úrovni 1 stupňa, už máme e, na zvyžíba niečo viac ako 1 stupeň ten jeden stupeň, ktorý sme už zaznamenali, je ukazovateľ toho, ako sa rozvíja naša spoločnosť, spolnospodárstvo a tak ďalej. Teda máme e, za sebou veľmi stabilné obdobie za posledných 10 tisíc rokov a teraz už e, zachádzame nad z tohto obdobia. Teda veľmi rada sa s vami o tom porozprávam, ale mne to naznačuje, že už teraz sme vo veľmi zraniteľnej pozícii, aj keď je to odlišné v jednotlivých regiónoch. Máme eh, regióny, ktoré sú naklonené skôr k, eh, k potopám, k záplavám, potom sú tu regióny, ktoré sú nachylné k suchu. Ďalej sú tu výrazné zmeny v oblasti zrážok, aj keď ešte je potrebné to upresniť, ale zdá sa, že Stredomorie eh, má 20 menej zrážok ako iné regióny máme e, mení sa nám hladina morí dosť výrazne. 90 všetkých prírodných katastrof e, súvisí priamo alebo nepriamo s počasím a s klímou a je to zhruba 95 e, hospodárskych únikov, ktoré spôsobujú tieto katastrofy prírodného charakteru. V arktickom regióne vidíme, že rozsah ľadu sa znížilo 46 čo je obrovský, obrovské množstvo za posledných 20 až 30 rokov a vidíme, že mnohé ekosystémy, e, čo sa týka e, zvierat, flóry a fauny, sú ohrozené. Teda nemôžeme byť e, príliš spokojní. Už teraz sa snažíme zapojiť tento aspekt do všetkých politík a práve tento výbor bude mať výrazný vplyv v tomto smere a budete mať prehľad aj o vývojoch v celej Európe. Celkom iste budete vysielať veľmi silnú delegáciu na túto konferenciu. E, veľmi rád vás e, veľmi rada vás privítam na schôdzi COP15. Ako som už naznačila, Európska únia e, je takmer na pol ceste splnenia svojich cieľov 20-percentného zníženia do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990 ale isté, že je tu ešte tá možnosť 30-percentného zníženia. To je ten ambicioznejší plán, ktorý predpokladá celosvetovú dohodu. Tento parlament eh, podporuje eh, tieto ciele, ktoré sú skôr ambicioznejšieho charakteru, ale všetko to stojí a padá na medzinárodnej spolupráci a klimatické zmeny sa budú priamo týkať globálnej regulácie. Musíme do toho zapojiť všetky krajiny. Myslím si, že my môžeme pomôcť v tom, aby sme lepšie pochopili, ako jednotlivé riešenia môžeme uskutočniť, eh, aby sme využívali najlepšie postupy, porovnávanie, eh, dosiahnutie udržateľných eh, zdrojov energie, ďalej zelené pracovné miesta, pretože mnoho pracovných miest sa môže označiť ako ekologických, ale je to iba krátkodobé riešenie. Teda v tomto smere v oblasti pomenovávania máme pred sebou ešte veľa práce ale bude sa to priamo premietať aj na hospodárstve. Schôdza COP15 nebude posledným štádiom e, v našom úsilí. Agentúra bude ochotná implementovať všetko, čo bude pripravené, pomôcť tiež v procese monitoringu a kategorizácie. Som presvedčená o tom, že ľudia konajú, keď majú informácie k dispozícii. Celkom iste to bude platiť e, o balíčku, o klíme a obnoviteľnej energii, pretože informácie e, bude potrebné odozdať aj občanom, aj členským štátom, aby pochopili, aké e, dôležité zmeny môžu priniesť nové technológie. Už teraz spolupracujeme so zastupcami firiem, e, snažíme sa podporovať nové technológie, vytvárame nové partnerstvá, chceme využívať rôzne monitorovacie názor, nástroje v celej Európe, aby sme dokázali vyšiť všetky možnosti. A ešte e, z praktickej oblasti rada by som povedala, že počas konferencie v Kodani celkom iste e, máte možnosť pracovať e, v priestoroch našej agentúry. Mnohí už využili túto možnosť. Veľmi radi si vypočujeme vaše názory, aj keď musím povedať, je váš už celkom dosť. Ešte stále vám dávame túto možnosť, ale prosím, dajte nám dopredu vedieť, pretože chceme, aby sme boli čo najefektívnejším partnerom v tejto spolupráci. Mm, rada by som ešte uviedla, že budeme podporovať rokovania, ktoré budú prebiehať, budeme organizovať tiež e, schôdzi o adaptácii k klimatickým zmenám, o oceánoch, e, o iných zdrojoch a tiež všetkým o účasti občanov na globálnej úrovni v oblasti zníženia emisie skleníkových plynov. Chceme spustiť kalkulačku, ktorá umožní občanom presvedčiť sa o tom, um, čo môžu dosiahnuť a čo presne to bude znamenať na globálnej úrovni. Ešte by som na záver chcela oceniť uh, vašu spoluprácu na programe 2010. Vidíte, že naše správy sa zameriavajú na to, aby rok 2010 bol rokom biodiverzity, ale ako som už spomenula, sú to tiež správy o stave a výhľadkách pre životné prostredie Európy. Mm, budeme predkladať tieto správy každých 5 rokov. E, ďalej chceme e, vypracovať vyhodnocovanie. Mm, na to sa zameriame predovšetkým, pretože toto si však vyžaduje e, spoluprácu členských štátov z konkrétnych regiónov. Sme prísnejší z hľadiska výkonu a Myslím si, že je dôležité povedať, že dúfame, že to bude podporené aj komisiou, ktorá tiež vypracováva tento program. Spolupracujeme s komisiou tak, aby ste mali podrobný prehľad o tom, ako táto politika funguje v praxi a kde je potrebné dosenu zlepšenia. Teším sa na spoluprácu s vami a dúfam, že pán predseda a všetci členovia výboru eh, budú nadalej ochotní spolupracovať eh, a vnímam moju prítomnosť na tejto schôdzi ako začiatok tejto spolupráce. Veľmi sa teším e, na spoluprácu s našim novým e, kontaktným členom, pánom Podbradným, s ktorým sme možno dozali kontakt e, a ktorý je už pozvaný na schôdzu COP15. Všetci ste však pozvaní do našej agentúry a veľmi radi s vami budeme spolupracovať a veľmi radi vás kedykoľvek privítame v našej agentúre. Ďakujem. Ja, vielen Dank, Frau Ďakujem pekne, pani Meglec. Povedali ste, že tu máte starých priateľov, možno, že budete mať aj nových, pretože my podporujeme vašu pracovnú líniu. Pred schôdzkou ste mi povedali niečo zaujímavé a síce, že máte kontakty s agentúrou pri vzdušnú leteckú dopravu, pretože piloti na celom svete pozorujú zaujímavé klimatické zmeny a to isté platí aj pre kapitánov lodí, ktorí e, brazdia moria a vidia to, čo vy, my nemôžeme. Takže e, možno, že je to niečo zaujímavé, čo by ste mohli zopakovať aj tu, na čo musíme pamätať teda e, tí, ktorí konštatujú zmeny. A potom ste povedali, že 0,8 e, stupňa Celzia, že táto zmena nie je možno, že až tak citeľná, ale na poloh je to dvakrát toľko a možno, že je to e, viacnásobne dramatické a budete aj na zasadnutí dohovoru pre severný pól a dobrou správou je, že EÚ tam bude zastúpená. Sú tam totiž to eh, jednotlivé krajiny a vy prichádzate eh, zo eh, schôdze, kde sa ukázalo, že EÚ môže hovoriť jedným hlasom a zastúpené to bolo konkrétne Dánskom a Švedskom. Rusko, USA, Kanada a EÚ zatiaľ tam nemala svoje kreslo a hlas, ale možno, že je zaujímavé, že teraz môžeme aj Severný pol eh, ochraňovať spoločne. Teraz pán Gabrandiš, jeho meno tu už padlo, kontaktná osoba a on je aj prvý rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako kontaktná osoba tohto výboru z EEA agentúrou môžem povedať, že som mal tú čest obedovať s pani Meglejc a hovorili sme o tom, že e, ako tento výbor môže užitočne využiť prácu agentúry EEA. Pani riaditeľka nám povedala, že niektorí to jednotlivo robia, ale bolo by pekné, keby tak postupoval celý výbor a aj všetci ostatní členovia a teda využívali účinnejšie prácu tejto environmentálnej agentúry. Takže Pani McGlades by som chcel vyzvať, aby nášmu výboru najskôr vysvetlila to, čo môže agentúra spraviť pre výbor a jednotlivých členov. A ďalšia otázka. Ja som presvedčený, že jediné skutočné riešenie klimatických zmien je technológia, e, vývoj nových technológií a rozširovanie takýchto technológií. A chcem sa spýtať pani McGlade, či má nápad, ako urýchliť vývoj technológií a taktiež urýchliť rozšírenie technológií. A ešte na záver, mne bolo povedané, že Európa v súčasnosti trošku zmeška, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a ja rozmýšľam nad tým, či to naozaj je pravda. Či nás obiehajú iné krajiny, ako napríklad USA, ale aj Čína. Takže rád by som poznal vašu reakciu na tieto otázky. Ďakujem pekne, Richard Zebat. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať pani Meklet za veľmi zaujímavé vystúpenie. Rád by som sa opýtal, e, tam, kde skončil môj predrečník pre nás, eh, poslancov Európskeho parlamentu, by bolo vhodné, aby kontakt medzi vašimi skúsenostiami a našou prácou bol ešte prehlbenejší a to eh, vo veľmi praktickej forme, tak aby sme sa nemuseli dožadovať informácií, aby ste nám pomohli, najmä keď eh, je niekto spravodajcom alebo tenevým spravodajcom, aby mal jednoduchý prístup k informáciám z vašej strany tak, aby spolupráca bola prehlbenejšia v každodennej politickej práci nemáme e, vždy možnosti a schopnosti e, nejakými komplikovanými komunikačnými kanálmi žiadať informácie. Napríklad mohli by ste preveriť, aké možnosti zlepšenia tejto spolupráce sú k dispozícii, najmä v oblasti komunikácie s nami, aké konkrétne návrhy zlepšenia nám môžete predložiť. Myslím si, že v tejto chvíli nefunguje táto spolupráca úplne najlepšie, preto sa na to pýtam. E, pokiaľ ide o klimatické zmeny, všetci vieme, že e, je priemerná globálna teplota a došlo k jej zvýšeniu a e, je aj zvýšenie miery emisie CO2, ale tá príčina, kauzalita, to je potrebné spochybniť. Ja myslím si, že je potrebné tiež preveriť, e, aké dôsledky musíme z tohto vyvodiť. Bolo by vhodné, keby agentúra ešte raz e, podporila veľmi jasne výskum, e, pretože sú aj výskumné úsilia navedené iným smerom a musíme zabezpečiť, aby sme dosiahli nejakú zmenu v dôsledku našich výskumných výsledkov. Je dôležité aby e, tie odvetvia priemyslu, ktoré sú kľúčové v tomto smere, aby sme ich podporovali, by sme vedeli o ich vplyve. Keď hovoríme o zmiernení vplyvov e, klimatických zmien, e, to súvisí aj s politickými ťažiskami. Keby ste poskytli vedecké údaje pracovníkom, ktorí pripravujú legislatívne návrhy, myslím si, že to by bolo E, veľmi užitočné, pretože je tam potreba týchto informácií. Ďakujem. Ďakujem pani Edith Estrela. Obrigada. Ďakujem. A ja chcem poďakovať pani McGlade za vystúpenie a za optimizmus, ktorý nám priniesla, pokiaľ ide o otázky a očakávania plnenia kiotského protokolu. Rada by som e, zdieľala tento optimizmus, aj pokiaľ ide o očakávania ohľadne kodaňskej konferencie. Avšak, keď hovoríte, že všetky členské štáty budú plniť Kyoto okrem jedného, myslíte tým na Európsku úniu 15 členských štátov alebo 27, pretože v predchádzajúcej správe ohľadne tendencií a perspektív sa hovorilo, že iba 4 členské štáty dosiahli méty, ktoré im určovalo Kyoto v roku 2006 že tri boli veľmi vzdialené od týchto cieľov a Ostatní si mysleli, že vyvíjajú úsilie na to, aby tieto ciele splnili. Zdá sa, že v priebehu jedného roku sa situácia e, výrazne zlepšila. Dúfajme, že to je tak. A dúfajme, že budeme môcť v budúcnosti e, čeliť s väčším optimizmom. Moja otázka je teda, Ohľadne situácie v oblasti obnoviteľných energetických zdrojov máte údaje, ako sa táto situácia vyvíjala e, od poslednej správy. No a potom, vzhľadom na to, že ste hovorili o doprave a o dopade na e, emisie skleníkových plynov, ktoré pochádzajú práve z dopravy, či došlo aj v tejto oblasti k nejakému pozitívnemu vývoju, pretože v predchádzajúcej správe sa hovorí, že tu bola predpoveď, že aby sa dosiahla meta zníženia emisí o 20 že to by znamenalo, že sa skončí so všetkými emisiami, ktoré eh, produkuje doprava v EÚ. Vedci však hovoria, že toto nie je dostatočné. A ja si myslím, že je nemožné také, takýmto drastickým spôsobom limitovať eh, emisné plyny z dopravy. Ďakujem. Oreste Rossi. Bez mikrofonu. Ah sì, scusi, allora io non sono così soddisfatto della relazione del direttore esecutivo della EA, perché non... Ja nie som až taký spokojný eh, s týmto vystúpením pani riaditeľky, pretože ona nepoužila žiadne slovo, eh, pokiaľ ide o výsledok tejto voľby, eh, ktorá je niekedy prehnaná, pokiaľ ide teda o tieto náklady v Európe, pokiaľ ide o emisie podnikov. Ja som nepočul nič o tom, e, ako vlastne sa situácia adaptovala v, v teraz v období krízy, veď mnoho podnikov sa zatvorilo, mnoho zamestnancov je bez zamestnania a myslím si, že takýto nátlak na firmy nielen v Taliansku, ale v Európe je nenáležitý práve v tomto krízovom období. Sme Európania, stretáme sa so zástupcami priemyslu, malých a stredných podnikov a všetci do jedného ľutujú a nariekajú, že keď pôjdeme takýmto smerom, tak dôjde k zavrečiu ďalších firiem a k poškodeniu ďalších krajín. A možno, že tá redukcia, o ktorej ste hovorili, sa práve týka vo veľkej miere tých firiem, ktoré u nás zatvorili svoje výrobné haly a presťahovali sa do iných krajín a tam vytvorili aj pracovné miesta. Ja si myslím, že toto e, vy viete a prečo nám to nepoviete? Prečo parciálne pozitívne údaje e, o Európe, ktoré nám tu zdeľujete, neporovnávate s veľmi negatívnymi číslami o tom, ako naše firmy strátili konkurencie, schopnosť hovorili ste veľmi pekné slova o uznesení, ktoré náš parlament schválil takmer jednohlasne, ale nehovorili ste o obrátenej strane a naša delegácia Ligy Severu bude hlasovať proti, pretože 31 tisíc eur ročne nebudú dané e, rozvojovým krajinám, aby ešte viac konkurovali našim podnikom. My to by sme mali dať našim podnikom, lebo len s takýmito fondami my môžeme dosiahnuť redukciu emisí bez toho, aby došlo k nezamestnanosti, lebo tie podniky, ktoré kvôli prísnym podmienkám zatvoria u nás, presťahujú sa do inej krajiny a to nebude mať žiadny efekt. Znižia sa síce emisie v Európe, ale zvýšia, zvýšia sa inde. Liga Severu s tým nesúhlasí. A ešte niekoľko slov. My sme očakávali, že vy poviete niečo o tým ľuďom, ktorí stratili zamestnanie a nevieme, kedy dostanú opäť pracovnú príležitosť. Ja som bol vždy za životné prostredie, vždy som ho bránil, ale musíme si stanoviť hranice, musíme použiť svoje svedomie a povedať si, že v takých okamihoch ako teraz, keď 20 až 30 percent európskych pracujúcich má pod, problémy vyžiť do konca mesiaca, tak my by sme sa mali snažiť predovšetkým o tvorbu pracovných miest a o zamestnaneckých miest. Ďakujem pekne. Kolega, myslím si, že tie podniky, ktoré sa teraz zatvárajú, e, to je v dôsledku skôr špekulácií v bankách a na burzách a nie v dôsledku našho klimatického balíčka. Ten ešte nevstúpil ani do platnosti až v roku 2013 nadobudne účinnosť, teda je potrebné skutočne e, pripísať vinu tým, ktorí sú vinní za túto krízu. V roku 2013 dúfame, že kríza už bude za nami, budeme zažívať iné časy a v Kodani aj ostatní e, Spojené štáty, Japonsko, Čína, India sa budú musieť zapojiť. To bolo kritérium pre Európsku úniu keď e, si stanovila cieľ 30 Niektorí tvrdili, že musíme dosiahnuť úroveň 40 ale isté, že je potrebné zohľadniť reálnosť e, týchto cieľov a znesiteľnosť týchto cieľov pre Európu. Nechcem však e, brať slovo pani Meklad. Ešte dáme slovo jednému poslancovi, pánovi Arsenisovi, a potom dáme slovo pani Meklad, aby odpovedala na otázky. Ďakujem, pán predseda a ďakujem aj vám, vám pani Meglet. Veľmi rád vás tu opäť vidím v parlamente. A rád by som poďakoval aj za vašu dnešnú prezentáciu, ale tiež za prácu, ktorú ste odvedli e, na dokumente o Alpách. E, veľmi rýchlo som si ho pozrel, ale zdá sa, že rozsah e, dopadu na európske rieky a na prístup k vodám je obrovský. Preto by som chcel otvoriť diskusiu o inej téme, otázka čierneho uhlia. E, čierne uhlie sa vyrába e, z využívania nafty, e, lesných požiarov a hovorí sa v súvislosti s Himalajami, že čierny uhlík spôsobuje veľmi rýchle topenie za ľadovcov a môže to ovplyvniť až 22 ľudstva. Bude sa to týkať najväčších riek na svete, napríklad rieky Mekong, rieky Hindu. Teda bolo by to skutočne obrovské tento dopad. Je zaražajúce, že e, tento čierny uhlík nie je zahrnutý do dohody v Kodani, pretože je takýto významný. E, je faktorom, ktorý významne prispieva k topeniu ľadovcov v Alpách. Máte k dispozícii údaje a chcem sa opýtať, či máte nejaké konkrétne návrhy v tomto smere. Hm. Ďakujem. Dáme teraz slovo pani eh, Meklad, aby sa vyjadrila. And... Uh, ďakujem pekne. Pokúsim sa zodpovedať každú otázku, čo najpresnejšie, ale je niekoľko všeobecných eh, bodov, ako môžeme byť relevantnejší priamejšej komunikácii s vami. Ako sme už hovorili na obed, my sme vždy k dispozícii vám, čo sa týka špecifických žiadostí o informácie a budeme na každom vašom zasadnutí výboru, takže naozaj vedzte, že máme zdroje, ktoré vám môžu poslúžiť, ale je tu aj podstatnejšia časť, čiže podpora konkrétnych spravodajcov. Hovorili sme so sekretariátom, ako by sme mohli zorganizovať našu prácu pri takejto zdlhavejšej analýze a možno by sme mm, vás mohli poukázať aj na miesta, kde už existujú takéto informácie alebo kde už iní konajú, aj keď teda nepôsobíme priamo my e, v nejakej oblasti. Takže pokúsme sa to teraz otvorenejším e, spôsobom. Uvidíme, či nakoniec možno nepovieme príliš veľa, ale um, možno, že by sa mi to celkom aj páčilo, pretože by to svedčilo o našej proaktivite. Ale teraz k technológiám, pretože dvaja, traja o tom hovorili. Minulý týždeň sme mali veľmi zaujímavú schôdzu z USA, summit EU-USA o výskume a samozrejme hovorilo sa aj o technológii, technológiách. A naozaj bolo zjavné, že rovnováha medzi rozdielmi na jednej a druhej strane Atlantiku vyplýva e, z financovania e, výskumu a vývoja. A sú tu naozaj e, obrovské rozdiely, skoro zrkadlový obraz, ale to, že sa investuje viac v USA, znamená, že niektoré problémy sa riešia podstatne rýchlejšie. Takže to musíte brať ako taký všeobecnejší kontext. My máme e, veľa globalizovaných e, odvetví, ktoré dobre pôsobia v EÚ aj mimo EÚ a dúfam, že týmto zareagujem trošku na e, ten vášnevejší prejav pána Rossiho. Ja som v kontakte so Siemensom, Philipsom, GE a mnohými ďalšími e, spoločnosťami aj z vašich oblastí. E, môžem povedať, že je obrovská zmena, ktorou teraz prechádzame, tak čo sa týka snahy vyriešiť naše vlastné európske e, problémy, starnúca infraštruktúra napríklad, ktorá už nie je úplne e, užitočná zdieľanie nákladov, ale potom aj telekomunikácie, energetika. E, mnoho e, vlastne súvisí s infraštruktúrou, napríklad aj využívanie vlastných zdrojov. Je jasné, že potrebujeme obrovskú zmenu e, v technológiách a základných infraštruktúrach. Ale je tu časový rozdiel medzi mobilizáciou technológií a potom e, regulačné uľahčovanie a v konečnom dôsledku vytváranie zelených pracovných miest. Nemám riešenie pre nezamestnanosť, nie je to moja práca ani práca našej agentúry, ale my môžeme konať e, tak, že povieme, čo stratíte, keď nebude mať, nebudete mať dobrú environmentálnu legislatívu. Je tu nová smernica o kvalite vzduchu NEC, takže zisky pre zdravotníctvo predstavujú 46 miliard e, eur, takže to sa nedá ignorovať. Je to súčasť vášho hodnotenia, e, vplyvu aj nášho a mne z toho opäť vyplýva, že keď sú ľudia zamestnaní aspoň čiastočne, tak e, my by sme sa mali ubezpečiť, že sa nebude zhoršovať životné prostredie a teda vyhneme sa aspoň chorobám pracujúcich. Takže dúfam, že tu vás môžeme podporiť vo vašej zákonodárnej práci na zlepšenie environmentálnych e, podmienok v kontexte klimatických zmien. A ja som o tom ešte nehovorila, pretože moja prezentácia mala byť stručná, ale taktiež sme si všimli, že je mnoho komunít, ktoré vytvárajú e, svoje vlastné pracovné miesta, napríklad tým, že vyrábajú svoje potraviny a mnoho ďalších výrobkov a to si vyžaduje aj iný pohľad na miestne hospodárstva. Ja si úprimne myslím, že je tu oveľa väčší potenciál v tomto systéme a my takto môžeme zabezpečiť dlhodobú zamestnanosť, ale mm, musí sa investovať do nových infraštruktúr a do e, nových e, spôsobov vyrovnania sa s klimatickými zmenami. No a teraz, ak dovolíte, by som sa zamerala na tú kauzálnosť e, teda otázka spochybňovania. Ja poviem, že takíto e, vedci môžu e, niektoré body spochybňovať a ja som otvorená vedeckému dialógu, ak sú naozaj nejaké nejasnosti, ale kauzálnosť e, tá naozaj neexistuje. Je to jednoznačné pretože vplyv ľudí v priemyselnej dobe zvýšila koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére. Takže áno, ja si myslím, že by som dokonca našla ľudí, ktorí si myslia, že Zem je uh, placka ale ja si myslím, že my máme naozaj dôkazy e, z celej Európy o tom, že globálne oteplovanie už má celosvetový vplyv. Takže teraz proti opatrenia a teda otázka, či treba zohľadňovať ďalšie plyny, čierny uhlík a tak ďalej. My úzko spolupracujeme s mnohými výskumníkmi, naozaj pôsobíme medzinárodne, nie iba e, na v európskom kontexte, keď sa pozrieme na kôž e, e, plynov, teda hlavne tie, ktoré sa týkajú e, kvality vzduchu, NOx, SOx, čierny uhlík, častice, tie už prispievajú k celosvetovému oteplovaniu, ale je to naozaj minimálny vplyv s tými známymi plynmi CO2, metán, tie naozaj sú veľmi intenzívne vo svojom pôsobení v atmosfére. Takže tie ostatné to možno, že um, zosilňujú, ale mierne. Ale keď je to vo veľkom množstve, ako napríklad čierny uhlík v niektorých regiónoch, tak uh, dôležitá je vlastne reflektivita. Možno vtedy uh, môžu viac prispievať k oteplovaniu napríklad e, na Severnom pole a v Himalajách vytvárajú také čierne plochy. Ale myslím si, že mnoho toho, čo sa deje v Himalajách, naozaj súvisí výrazne s prítomnosťou skleníkových plynov v atmosfére. A teraz naozaj sú jasné dôkazy o tom, že to, čo sa deje v Himalajach naozaj úzko súvisí alebo priamo súvisí s tým, čo sa deje v e, Amazónke, v amazonskom pralese. My sme dúfali, že sa to nepotvrdí, ale bohužiaľ áno, takže je to naozaj úzke prepojenie na celej planete. Hm, takže aktivita v amazonskom pralese e, vplýva na Himalaje a e, tibetskú nahornú plošinu. Ale ešte ku kiotskému protokolu, a tomu už povedala pani Estrela, máte pravdu, týka sa to 27 členských krajín, teda e, tu sú najoptimistickejšie výsledky, ale kiotský protokol je k dispozícii a krajiny ho používajú, na to by sme nemali zabúdať bola dohoda, preto sme dosiahli ciele Kyoto vďaka CDM a ďalším nástrojom, ale v teréne, keď sa pozrieme na zariadenia, tak vidíme postupne e, väčšiu účinnosť v energetickom odvetví, ale aj čo sa týka samotných zariadenia. Keď sa pozrieme na Carbon Disclosure projekt, tak aj tu už dochádza k zlepšeniu uh, sú tu vedúce odvetvia, samozrejme aj také, ktoré sú trochu pomalšie, ale tie vedúce už dokazujú, že splňajú kiotské protok- e, ciele, ale dokonca zachádzajú ešte nad rámec, čo sa týka energetickej účinnosti a teda emisí som teda optimistická, pretože máme naozaj údaje priamo z terénu, ale aj celkovo, čo sa týka zdieľania záťaže, máme balík, ktorý e, naozaj stojí za to, aby sa uplatňoval. Nože, myslím, že som týmto zodpovedala všetky vaše otázky, aspoň som sa o to pokusila. Ak som na niečo zabudla, ale nie, ešte sú tu tie technológie a ich e, rozširovanie. Ak by ste sa ma dnes pýtali na to, e, kde by sa malo, e, kde sa umiestňujú európske investície do energeticky úspešných úspešných technológií, tak potom nie sme na prvých miestach. E, pre nami je Japonsko, Južná Kórea dokonca. Ale v Európe sa deje predsa niečo, čo sa nedieje inde. A nevyplýva to z legislatívy. Síce, že mnohé podniky sa teraz spájajú a vytvárajú e, také konečné riešenia, teda také, ktoré e, vlastne sú, sú od A po Z. E, podniky, ktoré budujete, mesta, cestnú infraštruktúru a tak ďalej. Takže si myslím, že priemysel v Európe naozaj má okrok vpred, pokiaľ ide o toto integrované myslenie. A naozaj e, tuto ironicky nemáme legislatívu e, na podporu, pretože sme nespravili dosť na integráciu dopravného sektoru s regionálnym rozvojom a ďalšími oblastiami. Takže myslím si, že toto je oblasť, ktorej by sme sa mali viac venovať hovoriť o potenciáli integrácie, čo sa týka vodnej, energetickej aj sociohospodársky a sociohospodárskych prínosoch. Ďakujem. Ďakujem. Ja teraz dám eh, slovo kolegovi Karlovi Šlíterovi, nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že ste opäť medzi nami. Ja asi nezdielam váš optimizmus, čo sa týka tých čísel, ktoré ste nám poskytli. Jedna otázka. Ak som správne porozumel, tak vy ste povedali, že iba jedna krajina nesplní kiotské ciele. Možno som to nesprávne pochopil pretože Rakúsko bolo 24 e, za cieľmi, aj Fínsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Portugalsko a aj Španielsko. A to iba rozdiel percentuálny za minulý rok. Takže aká je pravdepodobnosť, že všetky tieto krajiny e, sa približia kiotským cieľom a aké opatrenia by ste vy e, navrhli na to, aby sme ich donútili, pretože oni sa k tomu zaviazali e, v zmysle európskych a národných e, pravidiel. Takže ako môžu dosiahnuť kiotské ciele? Ak nie, tak potom nebude mať dobré vyjednávacie, e, dobrú vyjednávaciu pozíciu v Kodani a taktiež celkové zníženie európskych emisí. Keď sa pozriete na 90. rok v Nemecku, pokles väčší ako pre všetkých 15 členských krajín v kvôli ich politike obnoviteľných zdrojov, ale aj kvôli e, poklesu priemyslu vo východnom e, Nemecku. Takže ja sa pýtam, aký pokles sme dosiahli iba vďaka takýmto faktorom, napríklad e, recesia za posledný rok od apríla 2008 do apríla 2009. Ako teda dosiahneme zvyšok? Ja myslím, že nás čaká ešte oveľa viac práce, pretože ten zvyšok bude najťažšie dosiahnutelný. A čo môžeme povedať o dovezených výrobkoch? 10,5 eh, predstavujú naše uh, E, emisie, ale keď e, zoberieme do úvahy vývoz a dovoz, tak e, by to mohlo vyzerať úplne inak. A ešte sú tu odvetvia, ktoré nie sú pokryté kiotským protokolom a ich váha je čím ďalej tým väčšia. Takže prepačte, <laughs> že som takýto rušivý prvok, ale naozaj musíme sa pozrieť úprimne na všetky tieto otázky, ak máme dosiahnutie kiotské ciele. Ďakujem. Zoltán Elnök asszony, köszönöm a szót. A heti ülésünkön közvetlenül is foglalkozunk a kopenhágai tento týždeň budeme hovoriť o Kodanskom samite, pretože aj zajtra budeme mať e, príležitosť hovoriť s komisárom Dimasom. A keď sa pozrieme na program, tak vidím viacero bodov, ktoré nepriamo súvisia ja budem o tom hovoriť hneď teraz, pretože mám pocit, že sa s e, pani riaditeľkou zhodneme a som rád, že som tak dôležité informácie počul práve od nej. Emisie 27 členských krajín klesli o vyše 20 o roku 90. Teraz e, sme na úrovni 10 tón na obyvateľa. Ale to nie je iba vďaka poklesajúcej industrializ- klesajúcej industrializácii, pretože eh, okrem jednej kraj- eh, členskej krajiny všetci ostatní splnili kiotské protokol, eh, e, ciele. EÚ môže za 10,5 celosvetových emisí. Nie sú e, miestne riešenia 10,5 to je podiel EÚ, takže EÚ môže priniesť iba miestne e, riešenia samotná. Čo sa týka návrh uznesenia Európskeho parlamentu o Konanskom samite, 7 z 10 rečníkov hovorili o zodpovednosti USA. Podpredseda navrhol niečo veľmi zaujímavé v Štrásburgu hovorilo o tom, že je rozdiel v, medzi americkou verejnou mienkou a administratívou v USA. Možno, že by nám mohli poskytnúť niekoľko návrhov, ale my sme priamo volení zástupcovia európskych občanov a budeme mať veľmi silnú delegáciu v Kodani. A naša delegácia môže byť silná, iba ak dosiahneme dobré výsledky tých ten cieľ zníženia o 20 bol v tej dobe ambiciózny, ale sme, uberáme sa správnym smerom. Nede o to zvýšiť to na 30 o čo sa budeme usilovať na základe toho, čo sme už dosiahli. EÚ má naozaj morálne právo e, ísť príkladom. Chceme, aby nás USA nasledovali. Naša silná delegácia by mohla e, jednoznačne naformulovať očakávania. Nechcem naschval e, hovoriť o donútení USA, ale proste jednoznačne si vyžiada takéto zníženie zo strany USA. Ďakujem pekne, pán Žil Parno. Oui, euh, madame la présidente, madame la direct... Áno, pani predsednička, pani riaditeľka. Ja som sa s vami ako nový európsky poslanec rád zoznámila. Musím povedať, že my sme, pani Lopáš a, a ja sám, sme poslancami z tohto veľkého obvodu severozápad Francúzska. My možno budeme potrebovať vašu expertízu, pretože vieme, že vo Francúzsku je mm, dosť vedcov, jeden z nich sa dokonca takmer stal ministrom a ten je presne stojí v opozícii voči tomu, čo ste vy povedali vo vašom prvom vystúpení. My potrebujeme takúto expertízu, kvalitnú expertízu, ktorú vy ako riaditeľka agentúry pripravujete. Štyri, mám štyri otázky. Prvá veľmi stručná. E, to sú dva stupne. E, E, pokiaľ ide o závery Rady ministrov v Bruseli pred niekoľkými dňami 29. a 30. októbra. Tam sa stále vraciame k tejto vôli Európskej únie, pokiaľ ide o ciele dvoch stupňov. A vy ste na začiatku povedali, že je tam 0,8 e, stupňa zvýšenia za posledné roky. Ako my môžeme mať e, takéto presnejšie údaje, aby sme mohli povedať odteraz, že nejde tu o 2, 2 stupne, ale teda aby sme tu ten rozdiel 0,8 a 2 stupne, tak ako ste to vy pred chvíľou spomenuli. Po druhé, na rade e, ministrov sa hovorilo že treba vlastne byť efektívny, pokiaľ ide o spravovanie a riadenie a Európska rada sa rozhodla, že vytvorí e, fórum na vysokej úrovni pod záštitou e, OSN. Agentúra, ktorú vy vediete, ako môže e, prispieť k tomuto dobrému riadeniu, dobrému spravovaniu, aby sa vlastne všetky tieto expertízy mohli vyvíjať a vlastne ktoré by ste vy mohli E, vyvíjať, ako vy o tom aj hovoríte. Tretí bod, ktorého sa chcem dotknúť, je verejné financovanie. Aj tam Rada ministrov e, na poslednom zasadnutí sa tejto témy dotkla a chcel by som vedieť, aký je váš názor na túto tému, najmä pokiaľ ide o stanovisko, ktoré mi pripadá veľmi nekoherentné e, nášho kolegu Rossiho a ja som veľmi rád, že náš eh, predseda Žolajnen mu dal pertinentnú odpoveď, ale aj tak je potrebné, aby medzinárodné eh, verejné financie brali do úvahy eh, tieto rozvojové krajiny, aby sa, umožnilo, aby sa umožnil vyvážený rozvoj. A pokiaľ ešte o tento bruselský summit, tak tam sa hovorilo aj o, pri, o privátnom financovaní. Mohli by ste nám vy E, povedať, e, aký je váš názor na túto tému. Dobre, Žil Parňo, e, Katrin van Brent. Dank wel, voorzitter. En ook mijn uh, eh, <clears throat> welgemeende felicitaties aan de uiteenzetting. Ďakujem. Ja by som uh, chcela poďakovať za také inštruktívne vysvetlenia a za to, že ste taká optimistická. Myslím si, že je dôležité, aby v tejto debate bolo trochu optimizmu, najmä v predvečer kodaňskej schôdze. No a teraz by som si rada vypočula odpoveď. Neviem, či som nepočula chybne. Všetci členovia okrem jednej členskej krajiny splnili e, ciele Kyoto a to aj napriek ekonomickej recesii. Teda inými slovami, ak sa ekonomia vráti k výkonnosti, opäť tu budeme mať problémy, alebo budeme aj naďalej plniť tieto ciele s emisiami. Môžete mi to potvrdiť jedným slovom áno alebo nie. Teda, e, to znamená, že jedným z tých najdôležitejších cieľov bolo skombinovať ekonomické ciele s mm, environmentálnymi cieľmi. Zdá sa, že, sa, že tu dochádza k plneniu. Ja si myslím, že tá výzva, pre ktorou stojíme, je obrovská, ale som trochu pesimistická, keď hovoríme o našom priemysle. Myslím si, že v našich hlavných priemyselných sektoroch sa začína prejavovať presvedčenie a uvedomenie, že treba e, ten priemysel podporiť novými technológiami a treba to transformovať. A to nie je toľko dopravu. Máte pravdu, bola som 15 rokov ministerkou dopravy a viem, o čom hovorím. My sme chceli nasadiť úsilie, ale takmer sme sa vyčerpali. Je potrebné zmeniť mentalitu, aby sa doprava, predovšetkým doprava pasažierov zmenila, osobná doprava. Je to dôležité, pretože doprava negatívnym spôsobom ovplyvňuje e, emisie a neprispieva k ich zníženiu Takže pokiaľ ide o Európu, tak na európskej úrovni by sme mali zvrátiť emisie v doprave. Po druhé, obnoviteľné energie. Tam mám otázku, pretože existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a to aj medzi 15 starými členskými štátmi. V obnoviteľných energetických zdrojoch tam treba brať do úvahy aj to, aké politiky sa navrhujú v jednotlivých členských štátoch. Belgicko sa veľmi e, venuje zlepšeniu svojej situácie, avšak krajiny ako Nemecko alebo ďalšie, a len Nemecko, hovorí rečnička. Ale ja chodím často do Nemecka, teda situáciu tam poznám. Takže si kladiem otázku registruje táto agentúra len pozitívne údaje a pozitívne štatistické závery, ktoré nám preukazujú, aká je reálna situácia, pretože takto je, toto je jeden zo spôsobov, ako je možné dokázať, že e, stojí za to investovať do nových energií alebo do obnoviteľných energií. Ďakujem. Posledná otázka. Ešte skôr ako dám slovo našej kolegyne, pán Michel Tremopoulos. Uh, I'll speak in uh, Greek language. Uh, Budem hovoriť po grécky. Dnes v Barcelone Európska rada hovorila o e, politicky záväznom vyhlásení a vidíme, že tu je úsilie, permanentné úsilie na posilnenie politického prepojenia 15 členských štátov, pretože pôvodne sme hovorili o zmluve, potom o rámci a teraz hovoríme o politicky záväznom vyhlásení. Ja by som chcel vedieť, že čo sa deje a čo si o tejto otázke vy myslíte a ako vy vnímate skutočnosť, že komisia nesleduje ambicioznejšie ciele, tak ako to vyhlásil výber IPPC, je potrebné zredukovať o 40 emisie pred rokom 2020 a 80, 80 do roku 2050. Merci. Madame McGlade. Pani McGlade. Euh, Takže prosím vás, zodpovedte na tieto odpoved, na otázky. E, ďakujem. Chcela som sa len presvedčiť o tom, čo bude obsahom správy. Budúci týždeň nemám totiž to pred sebou kópiu. Myslím si, že Ehm, čiastočne odpovieme na e, Karlsnovú otázku. Áno, isté, že musíme robiť mnoho viac. Nie, neobsahuje to dopad dovozu na spotrebu. Teda máte úplnú pravdu a je jasné, že robíme e, to minimálne množstvo, a pokiaľ ide o zníženie všetkých emisí skleníkových plynov e, vo všetkých oblastiach e, našej výroby a spotreby. Teda na jednej strane môžeme byť veľmi pesimistickí, ale keď e, si povieme, že chceme dosiahnuť čo najväčší dopad tým, že sa pozrieme na podniky, že sa chceme sústredovať na ne z hľadiska znižovania emisí. Myslím si, že v tom prípade budeme mať na stole veľmi rozumnú politiku a rozumné ciele. Teda nechcem tým povedať, že by sme nemohli dosiahnuť ešte viac na úrovni spotreby a na úrovni domácnosti, ale e, nepodarilo sa nám ešte vyriešiť e, problém, e, ktorý je na strane spotreby a účinnosti, a tak aby sme to premietli potom do väčšieho množstva peňazí v rezerve. Teda cieľom je, aby sme si mohli ponechať tieto ušetrené peniaze a znovu ich preinvestovať ak sa nám podarí e, vytvoriť zisky tým, že znižíme emisie, e, boli to v podstate ako daňové prázdniny a podnet k tomu, aby sme ešte viac e, zvýšili efektívnosť mm, možno, že nie tento výbor by sa mal tento zaoberať, ale výbor, ktorý má na starosti dane v Európskom parlamente. Celkom iste sú však oblasti, kde môžeme zlepšiť naše výkony. Budúco týždňová správa bude zameraná na 27 členských štátov EÚ. Isté, že niektoré členské štáty si nestanovili kyotské ciele, ale Európska 15 nie som celkom istá, kto položil túto otázku. Teda hovorili sme však o 15 A je pravda, že z týchto 15 štátov iba jeden e, ostane s tým, že nesplnil kiotské ciele. Nie, nie je to nemožné, pretože teraz sa ukazuje využívanie všetkých nástrojov. Okrem toho hovoríme, že je tam zhrnutý aj program ETS, ale nie je to špecifikované na úrovni členských štátov. Mm, viem, že o tom pochybujete, ale my môžeme vychádzať iba z údajov, ktoré máme k dispozícii. Ja som si istá, že údaje, ktoré máme k dispozícii, sú namierené správnym smerom a um, ešte o tom e, celkom ešte budeme diskutovať. Mali by sme ísť na konferenciu do Kodane sebavedomo. Ak si budeme schopní stanoviť rozumné ciele, tak ich budeme schopní aj splniť. Dovoz a vývoz nie, to nebolo zahrnuté a je to tak povediať bublina. E, pokiaľ ide o diskusiu, ktorú načrtol pán Rossi, pokiaľ ide o úniky uhlíka, nedomnievame sa, že obrovský odliv podnikov by sa zaznamenal. Keď hovoríte so zastupnými podnikov v Európe, ehm, tvrdia, že znížili svoje e, výrobné tvrdia, že neznížili svoje e, štandardy výroby a postupov tým, že museli presunúť e, svoje podniky mimo územia EÚ celkom iste e, bude užitočné rokovať ešte o tom, či úniky uhlíka budú relevantné v tomto smere v súvislosti s Čínou a s Indiou. E, veľmi rada by som vycestovala do e, severozápadného Francúzska a rada si pochutím aj na ústriciach a nejakých iných lahôdkach. Mm, veľmi rada vycestujem spoločne s vami Celkom iste máte aj dobré víno. A zdá sa, že to nie je však najlepší región Francúzska, pokiaľ ide o víno. A mala by som však prísť v tom správnom čase. Ale hovorme vážne. Hovorili sme o cieli, ktorý na úrovni 2 stupňov Celzia. Je to celosvetový cieľ a my na vedeckej úrovni, keď hovoríme o 450 eh, časticiach na milión, je to iba 50-percentná šanca eh, toho celosvetového priemeru 2 stupne Celzia. Toto je skutočnosť. Pochybujem o tom, že eh, ktokoľvek vás by si chcel kúpiť poistenie, ktoré vám pokrie iba 50-percentnú možnosť nakladov. Teda keď hovoríme o jednom stupni, je to ten jeden stupeň, ktorý je tu medzi vnímaním politikov alebo tých, ktorí sedia na schôdzach e, a medzi tým, e, kam sme sa dostali už teraz. E, ako som povedala, arktické regióny sú už vysoko nad ráme z tohto cieľa a my v Európe sme už veľmi blízko prekročenia tohto cieľa. Teda keby sme zachovali tie dva stupne na globálnej úrovni, znamenalo by to obrovské úsilie a e, samotným sa nám to nepodarí. Mnohí z vás už spomenuli, e, že predstavujeme 10,5 na globálnej úrovni a musíme iste spolupracovať ešte usilovnejšie s našimi globálnymi partnermi. Pokiaľ ide o financovanie, mm, nie je to prácou agentúry venovať sa tomu, ale máme záujem na tom, ako e, sa vyrieši otázka financovania. E, sú spôsoby na op- optimalizáciu a na efektívne využitie finančného balíčka. Isté, že adaptácia je jedným zo spôsobov a náklady, náklady nečinnosti e, narastajú každý deň. To, čo sa nám zdá dnes vhodné a praktické, je tak povediať s našim poistením do budúcnosti. E, bude to niečo, čo zlepší životy budúcim generáciám a tiež životnému prostrediu. Mm, myslím si, že E, stanoviť si takéto ciele v tejto chvíli je to najvhodnejšie. To je však iba môj osobný názor. Myslím si, že financovanie verejného sektora je veľmi dôležité. a Nemali by sme ho podceňovať ako katalizátor na e, umožnenie súkromných investícií. Je potrebné umožniť nové formy investícií spoločne so súkromným sektorom e, tak, aby fungovali v prostredí, ktoré je známe a ktoré bude podporovať aj verejný sektor. Mm, obnoviteľné zdroje energie máme mm, pred sebou e, veľký rozsah práce, ktorému sa venujeme. Venujeme sa politikám obnoviteľnej energie a ich pôsobeniu v celej EÚ. Aj e, pôsobenia rôznych zdrojov tejto energie, či už veternej, energie z biomasy, energie z morí. A chceme sa tomu venovať aj naďalej chceme viac analyzovať to, prečo eh, niektoré krajiny využívajú viac eh, tieto zdroje. Nie je to len otázka dotácií, je to otázka konkrétneho namierenia technológií a tiež eh, verejného prijatia takýchto druhov technológií. Pripomeniem jednu správu o veternej energii, ktorú sme vypracovali začiatkom tohto roka a hovorí, že v celej Európe máme schopnosť poskytnúť 8 násobne viac energie z veternej energie, ako je potreba tejto energie. Sú isté obmedzenia, napríklad um, obmedzenia prírodného miesta života niektorých zvierat, ale najväčšou prekážkou je verejná mienka. Teda máme pred sebou ešte veľa práce v niektorých štátoch, ale potenciál tam nepochybne je. V celej Európe je potrebné sa nad tým zamyslieť. Okrem toho by sme privítali diskusiu, ktorá by sa zamerala na tie fyzické aspekty, fyzikálne aspekty, keď sa pozrieme na vplyv veternej energie v celej Európe, mohlo by to súvisieť s tým, napríklad keď je nízky tlak v oblasti Atlantiku a, a vietor je v inom regióne, je potrebné to vyrovnať, tieto zdroje, obnoviteľné zdroje energie. Avšak potrebné je tiež uznať, že priamy prúd, e, z, vysokonapäťový prúd. S týmto tiež súvisí. S týmto úzko súvisí aj prenos získanej energie priamo k spotrebiteľom. Je potrebné hovoriť o tom, ako môžeme prepojiť jednotlivé krajiny, napríklad Veľkú Britániu a Dánsko, e, po mori. To by bolo veľmi prínosné a zjednodušilo by to um, tento obraz, ktorý máme o tej energii a ktorý by sme mohli rozvíjať. 293 orgánov v Spojených štátoch je zameraných na podporu veternej energie ako jedného zo zdroja obnoviteľnej energie a veľmi intenzívne sa tomu venujú. To iba na demonstráciu ďalej. Ehm, ja som sa nezúčastnila a príprav barcelonskej konferencie a neviem celkom presne, o čo sa tam hovorí, teda nemôžem sa k tomu vyjadriť, ale uh, Mm, veľmi rada sa na to pozrieme po dnešnej schôdzi a vrátim sa k vám a potom vám odpoviem na vašu otázku. Rada ďakujem. Ďakujem, pani riaditeľka. Pán Pasekut. Thank you, Madam Chairman. Uh, ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pani Meglejc za veľmi dobrý úvod do práce EEA. V predchádzajúcej, predchádzajúcom zamestnaní som vás intenzívne využíval. Veľmi dobrá práca, takže ja som naozaj e, za to, aby sme sa pozreli na váš pracovný program na rok 2010 a aby sme sa pozreli na to, ako by sa to dalo vylepšiť, ako by sme e, sa mohli lepšie skoordinovať, ako byť lepšie pripravení na Kodaň. Hovoríme o mnohých cieľoch, a implementovali sme mnohé politiky, ale teraz musí byť dôraz na uplatňovaní aj po roku 2020, pretože budúci rok v júni 27 členských krajín vypracuje implementačný plán a mm, pozrú sa na ciele v roku 2020, ale to nestačí. Treba naozaj mať skutočne obnoviteľné zelené hospodárstvo. Možno, že by naozaj pomohlo, keby ste vy mali hĺbšiu analýzu politických bariér a potrebných investícií, aby sa nám naozaj podarilo e, mať takéto dlhodobé zelené politické cieľe, napríklad 100% zelená elektrina. Aké investície potrebujeme teraz? na to, aby sme sa nezamerali iba na ciele na rok 2020, pretože aspoň pre mňa je to skutočná hrozba. Budeme eh, mať takú zablokovanú, zablokovanú situáciu svojím spôsobom. A ešte konkrétna otázka z úplne iného súdka, dôležité pre nás ako parlament. Biopalive, biopaliva, biomasa, eh, iné využívanie ja si oceňujem vašu prácu v oblasti biopalív doteraz, ale naozaj, čo je e, zásadné, je, ako to vyzerá s rozličným využívaním pôdy aj mimo EÚ. Takže čo vaša agentúra konkrétne robí e, v kontexte budúceho roka, teda zmena využívania pôdy? Ďakujem pekne, pán Teodoros Skilakakis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani Meglade. Ďakujem za prezentáciu. Mám dve špecifické otázky. Tá prvá súvisí s tým, že my už teraz vieme, že čokoľvek spravíme, na zmiernenie klimatických zmien nasledujúcich 20, 30, možno 40 rokov sa budeme musieť prispôsobiť tým klimatickým zmenám, e, v ktorých sme, e, tak povediac, uväznení. Ja tu vidím túto vynikajúcu správu regionálne klimatické zmeny a prispôsobenie sa v Alpách. A ja rozmýšľam, či v roku 2010 by ste sa mohli pozrieť na toto isté v južnej e, Európe aj v súvislosti s lesnými požiarmi, pretože ako určite viete, my sme prijali uznesenie 640 e, e, hlasmi schválené. Veľmi nás tieto požiare znepokojujú deje sa to a predpovedá sa, že sa to v budúcich rokoch ešte len zhorší, takže v ďalších 30-40 rokoch. Takže toľko prvá otázka. A druhá súvisí s širším obrazom. Hovoríte veľa o doprave a z toho, čo som ja porozumel, v doprave máme veľký problém, ale máme veľmi odlišné politiky pre jednotlivé odvetvia. Rada e, schválila minus 20 pre námornú dopravu, minus 10 pre leteckú dopravu, železničná doprava. Tá už nepriamo je predmetom veľmi prísnych politík, pretože využíva elektrínu a cestná doprava je úplne otvorenou otázkou. No a s tým súvisia ďalšie dve otázky. Poprvé, máte nejaké údaje o o tom, koľko jednotlivé dopravné odvetvia znečistujú. Je e, najhoršia námorná doprava? Alebo možno, že vzdušná alebo cestná? A taktiež, aká je konkurencia medzi jednotlivými týmito odvetviami, pretože medzi sebou súťažia, takže keď budeme mať rôzne politiky pre jednotlivé odvetvia, tak potom to môže mať neblahý dopad mm, v zmysle znečistenia, ale hospodárskych vplyvov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Vanessa Schilders. Pani Meglade, vaša správa je veľmi zaujímavá a cením si, že nás chcete podporiť. Ja som novou poslankyňou z Jerska a musím povedať, že som veľmi rada, že dnes konečne český prezident podpísal Lisabonskú zmluvu a teda vplyv aj na klimatické zmeny. Niektorí predrečníci vlastne už položili tú otázku, ktorú som ja chcela položiť o obnoviteľných zdrojoch a biopálivách, takže nebudem to opakovať. Rada si vypočujem vašu odpoveď. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Mišela Rivazi. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pani riaditeľka. Ja sa chcem opýtať následovné. Máte údaje o porovnaní stratégií jednotlivých krajín s cieľom práve znížiť skleníkové plyny? Príklad uhlíkovej dane. Fakt, že takúto daň vytvoríme, tak ako existuje v Anglicku, Nemecku a už aj vo Francúzsku, pýtam sa, či to má dôležitý vplyv na toto zníženie? A druhá otázka o skleníkovej dani, eh, pardon, uhlíkovej dani. Čo si myslíte o jej vytvorení bez toho, aby bola zohľadnená energetika, pretože e, táto daň e, sa pozerá iba na fosilnú energiu vo Francúzsku, ale nie na iné typy, ako napríklad na elektrínu, ktorá vlastne prispieva k rozvoju elektrického kúrenia a jadernej, eh, jadrovej elektriny, takže to taktiež zvýši skleníkové plyny. A ešte jedna vec, často sa hovorí o doprave, o hlavne kamionoch, ktoré výrazne prispievajú k zvýšeným emisiám skleníkových plynov. Takže e, čo si myslíte o takejto uhlíkovej dani na hraniciach? Nemali by sme porovnávať námornú, vzdušnú, cestnú dopravu, pretože to je trochu absurdné v našom systéme. Niektoré výrobky, napríklad e, dub, je z Francúzska vyvážaný do Číny, tam sa z toho vyrábajú parkety a tie sú potom opäť dovezené do Francúzska. Takže vidíte tú absurdnosť. E, pýtam sa, či by nemohla byť takáto daň e, vyberaná na hraniciach EÚ a to by teda výrazne prispelo k zníženiu emisí celého tohto, celej tejto dopravy a to by pokrylo tak námornú, ako aj cestnú. A ešte na záver, čo sa týka technológií. Hovorí sa, že technológia vyrieši otázku skleníkových plynov. Čo si e, myslíte o e, podzemnom zachytávaní CO2, čo sa mne nezdá byť úplne pertinentné, ako je to s výskumom, aké sú lehoty, kedy bude treba naozaj výrazne treba znížiť emisie a kedy sa teda bude e, môcť pristúpiť k tamto podzimnému zachytávaniu. Ďakujem pekne a teraz ešte Corinne Lepáš na záver. Ďakujem pekne, pán predseda, pani riaditeľka. E, dve pripomienky. Nadviažem na to, čo povedali kolegovia. Prístup k informáciám agentúry. Pre nás je to naozaj zásadné. Ja som v minulosti mala príležitosť pracovať s vašimi dokumentami Pýtam sa, ako by sa dal vytvoriť systém, ktorý by všetkým poslancom, ktorí by si to želali, rýchlo si môcť vyhľadať informácie, predplatiť si nejaký časopis, proste niečo jednoduché pre nás. Možno je to druhoradé, ale pre naše každodenné pôsobenie ako poslancov je to naozaj nevyhnutné. A potom ešte k podstate veci. Otázka prispôsobenie sa klimatickým zmenám najlepší spôsob, ktorý máme na to, aby sme sa skutočne prispôsobili a aby sme e, zmenili spôsob výroby, spotreby a aj života. No, musíme si jednoducho uvedomiť, čo to všetko pre nás bude znamenať. A teda mali by sme sa snažiť vytvoriť plány na prispôsobenie sa klimatickým zmenám, ktoré sa budú opierať o objektívne údaje, ktoré by ste nám vy mohli poskytnúť. To je podľa mňa to najpedagogickejšie, čo by sme my mohli spraviť vo vzťahu so všetkými aktérmi, či už ide o podniky, občianskú spoločnosť. Jednoducho preto, že je to užitoč, úžasný spôsob, ako si uvedomiť toho, čo sa udeje a teda Eh, zapojiť sa do toho osobne, uvedomiť si osobné záujmy, pretože táto zmena nás určite čaká, čo vyplýva aj z tej vašej správy o Alpách. Čo by sa tu dalo spraviť? Dobre, takže posledné kolo otázok a aj odpovede. Ďakujem pekne. Myslím, že je to zábavné E, to sú zábavné tieto otázky, hovorí rečnička. E, vrátime sa k biopalivu, obnoviteľným zdrojom a e, k pôde. Ma... Mali sme k dispozícii analýzu o palivách druhej generácie. Budeme mať takisto aj palivá tretej generácie. A to je e, pozitívna správa. Avšak e, všetci iste viete, že o čom sa hovorilo a keď sme videli, aký dopad to malo na paliva. My by sme mali byť efektívnejší a my by sme potrebovali, aby tieto biopaliva sa dostali do našich krajín. Samozrejme, že toto je predmetom obchodných rokovaní a debát, avšak my máme veľa možností využívania biopalív a samozrejme, že je dôležité brať do úvahy e, skutočnosť, že, sa, že treba používať biologický materiál aj na iné ciele. A v našej správe sa hovorí, že sa stanovuje jeden cieľ, ale treba tieto paliva používať blízko zdroja. Ak chceme používať biopaliva, tak by to malo byť blízko miesta, kde sa produkujú. A to isté by sa malo diať aj s používaním pôdy. Máme 30 až 40 z e, pralesov, e, ktoré sme za posledné e, storočie vyrúbali. A to má vážny dopad, pretože keď sa strácajú pralesy a lesy, tak prestávajú zachytávať CO2 zo vzduchu a za posledných 20 rokov sme strátili asi 15 kapacity z pôdy vo svetovom meradle zachytávať a absorbovať uhlík oceány takisto začínajú trpieť, pretože stromy sú veľmi dôležité pre správne fungovanie ekosystémov. O tom sme už hovorili nakoniec aj minulý rok, keď sme hovorili o biopalivách. A využívanie pôdy je veľmi dôležitá otázka, ktorú riešime v našej agentúre. V Európe v súčasnosti dúfame, že do konca tohto roka dôjde k tomu, že zistíme a budeme vidieť výsledky tejto štatistickej revolúcie, pretože sme mohli vidieť, že šéf Eurostatu hovoril e, v, a približ hovoril v zmysle OSN, teda zodpovednosť environmentálna, ktorá je porovnateľná s ekonomickou zodpovednosťou na svetovej úrovni. A tu sa hovorí viac ako o HDP, budeme hovoriť o týchto aspektoch, tak ako dnes hovoríme o zamestnanosti, HDP, HND a tak ďalej. A čo povedal aj Karl Schlitter, aby sme motivovali túto e, zmenu správania, musíme hovoriť s ľuďmi, ktorí spotrebúvajú e, tieto e, energie aktívnym spôsobom. Ak my túto debatu v našej krajine otvoríme a povedie to k environmentálnej zodpovednosti, k zodpovednejšiemu využívaniu pôdy, obnove pôd, k využívaniu vody, tak samozrejme, že my musíme pochopiť aj, aký dopad to má na e, lesné požiare. Veľa. Nie mnohí sa zmienili o tomto aspekte, ale je dôležité, aby sme aj takýto dialog viedli na E, svetovej úrovni. Hovorilo sa tu o globálnej úrovne a my v Kodani, v našej agentúre, ako aj v Brazílii alebo v celom svete, môžeme hovoriť o globalizácii metodológie tak, že keď hovoríme o úniku CO2, o úniku uhlíku, o uhlíka, o odlesňovaní, tak my môžeme e, používať údaje v rámci E, všeobecne e, uznávaných parametrov. A my by sme si mali takýmto spôsobom uvedomiť, že my sami e, dávame zdroje a sme zdrojom našej ekonomiky a čo sa deje so svetovou so svetovým tropickým pralesom. Takže pokiaľ ide o metodológiu a zodpovednosť, o tom budeme hovoriť. Budeme hovoriť rovnako o vode, budeme ukazovať, ako ju nadmerne využívame. Budeme hovoriť o kvalite vzduchu a o ďalších bodoch. Ďalší bod, o ktorom sa bude hovoriť, to je prepojenie s programom Potravinová bezpečnosť. Máme veľa údajov, ktoré vytvárajú priame vzťahy s prírodnými zdrojmi a ich využívaním a takisto aj prostredníctvom Galilea budeme môcť byť presnejší pokiaľ ide o dopravu. E, v doprave nemáme systém sledovania, vystopovania a takisto sa v mnohých aspektoch nehovorí o systéme kabotáže. Veľa prázdnych kamiónov sa presúva, lebo ešte e, stále nedošlo k pochopeniu významu vytvorenia siete dopravy. Napríklad tieto e, firmy, ktoré vyvážajú nejaké tovary do istej krajiny, ešte stále nedospeli k presvedčeniu, že je potrebné využívať aj pri spiatočnej ceste tieto vozidlá. A treba, aby sme si uvedomili, že môžeme urobiť viac. Galileo môže k tomu pomôcť a my budeme môcť viesť rozumnejšiu politiku v tomto smere. Percenta áno, máme tu železničnú e, námornú dopravu, toto všetko prispieva e, doprava tovarov, to sa veľmi ťažko identifikuje, avšak je to ve- niečo veľmi dôležité. A keď hovoríme o stanovení e, istých medzi emisí skleníkových plynov, tak tu môžeme vidieť, že už došlo do istej miery k obnove flotíl. E, CO2 a uhlík, áno, to dúfam, že to bude fungovať. Máme tú smernicu, ale bude potrebné ešte vyvíjať e, v blízkej budúcnosti obrovské úsilie, aby sme mohli eh, vykonať eh, hodnotiacu štúdiu dopadu eh, týchto, týchto prvkov. Pokiaľ ide o tieto danie na hraniciach, a aby som teda to prepojila aj s tým, čo povedala pani Lepáš, samozrejme, že my ešte môžeme túto myšlienku dopracovať, ale máme informácie, my sa snažíme e, to zavádzať do praxe, keby sme mali viac a mohli by sme aj viac prekladov zabezpečiť, ale v tomto smere my závisíme od členských štátov a od ich zdrojov. Keby sme mali väčšie zdroje, tak by sme mohli prekladať aj aktualizované údaje. Takže nemali by sme sa až tak e, veľmi opierať o správy a údaje, ktoré medzičasom zastarali. My vám chceme ukázať, e, že čo sa urobilo a čo sa dá urobiť. Chceme v budúcich týždňoch otvoriť myšlienku kontroly planéty a tam bude možné v počítačoch vidieť najnovšie spôsoby e, skúmania čistoty a kvality vzduchu jednotlivých častíc a poslanci aj občania nám budú môcť povedať niečo k týmto témam. My teraz spúšťame E, používanie rozličných technológií, ktoré môžu e, kontrolovať životné prostredie, kvalitu a my očakávame istý feedback. informatický svet v budúcich rokoch sa bude vyvíjať a my budeme chcieť sledovať tento e, vývoj, aby sme mohli využívať tieto informácie. Ja chcem všetkým poďakovať za veľmi zaujímavé otázky. Vidím, že ešte niekto má otázku. Aha, áno, áno, požiare. My sme zapracovali túto otázku e, civilnej ochrany a riadenia týchto prírodných katastrof a e, lesné požiare a nedostatok vody. E, to sú kalamity, ale nemáme tam žiadny náhradný servis. Treba sa vždy obracať na miestne, miestne služby. a to je súčasťou programu GMS. My v Európe pracujeme na tom, aby satelitný systém fungoval a teraz spoločne by sme mali v členských štátoch a spoločne s členskými štátmi vyvíjať väčšie úsilie na to, aby sa operačné služby prispôsobili e, a aby náležite reagovali na požiare. To je súčasťou istého balíčku a budúci rok budeme intenzifikovať to, čo sme zistili a to, čo aj verejnosť vidí. To znamená, budeme naďalej sledovať eh, európsky eh, životný štýl. Ďakujem, Jacqueline McLeod, za veľmi informatívny dialog, hovorí pán predseda. Boli ste veľmi presvedčená. Vaša práca je užitočná. Stretneme sa najneskôr v Kodani počas konferencii o klíme Ďakujem vám a veľa e, šťastia a úspechov v vašej práci. A ešte skôr, ako e, poslanci opustia sálu, jedna otázka. Mnohí ste hovorili o tom, že hlasovanie o zozname o úniku uhlíka, že by mala byť, malo byť hlasovanie oddialenie. Musíme sa pozrieť, ako budeme pokračovať. Minulý týždeň e, sme nemohli túto otázku prehlbiť, potom sme dostali dokument správnej služby, oni tiež chceli vypočuť komisára Dimasa, takže jedna z možností je e, vo štvrtok ráno o 10. Ďalšou možnosťou by bolo zajtra o 12.15 po spoločnej debate s komisárom Dimasom. Ja by som navrhol, aby sme to urobili zajtra, lebo takto budú prítomní všetci poslanci. Budeme mať rozprávu o 9. bod kozmetika bol zrušený, takže začneme priamo únikom uhlíka a potom Dimas a potom budeme hlasovať. Takže súhlasíte s tým, aby sme hlasovali pred obedom? Dobre, po Dimasovi. O 12.20 bude hlasovanie. Ešte vám pošleme e-mail, aby ste o tom boli všetci informovaní a dovidenia zajtra.